programu. Vážení kolegovia, bol by som rád, keby ste e, zasadaciu miestnosť opustili čo najtichšie. Prosím, nediskutujte príliš e, ešte pokiaľ ste v miestnosti. Prosím vás o to. Dámy a páni, pustíme sa do práce. Ďalší bod nášho programu Blahoželám pánovi Brokovi a pánovi Galtierimu, spravodajcom správy, o ktorých sme, o ktoré sme práve hlasovali. Obidvom vám blahoželám. Po hlasovaní prechádzame k ďalšiemu bodu. Ide o prehlásenia Rady a komisie, príprava zasadnutia Európskej rady 24. a 25. marca 2011. Takže pristúpime k samotnej rozprave. Najskôr prehovorí pani Eniko Dury, Mm, je to ministerka, ktorá zastupuje maďarské predsedníctvo. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda Buzek, pán predseda Baroso, vážení komisári, vážení poslanci, poslankyne, naozaj je mi cťou byť tu pred eh, zajtrajšou radou. Viete, že to bude veľmi intenzívna schôdza kvôli nepredvídaným Eh, udalostiam z posledných týždňov. Najskôr eh, poviem, aké budú hlavné body eh, programu tejto Európskej rady. Ako viete, budú tri hlavné body na programe. Najskôr ekonomický balík, dúfam, že ho príjmu šéfovia vlád a štátov, potom Líbia a potom južné susedstvo a samozrejme Japonsko. Najskôr eh, hospodárske politické témy. Európska rada, dúfam, eh, príjme tento eh, komplexný balík v snahe zareago- zareagovať na hospodárskú a finančnú krízu Uvediem šesť dôležitých bodov tohto balíka. Najskôr uzavretie prvej fázy európskeho e, pol roka. E, ide hlavne o rozpočtovú konsolidáciu a štruktúrálne reformy. Ako viete, e, tento cyklus začal už prezentáciou komisie Ide o viacero politických odporúčaní, ktoré majú e, posilniť oživenie, majú zabezpečiť medzinárodnú konkurencieschopnosť EÚ a majú umožniť dosiahnuť ciele stratégie EÚ 2020. Prvá fáza e, Európskeho roka bude uzavretá e, schválením radov priorit v oblasti rozpočtovej konsolidácie a štrukturálnych reforiem v súlade s odporúčaniami ECOFINu a rady EPSCO. Strednodobá správa predsedníctva uvítala aj rada Gajerk minulý týždeň. Ide o e, zohľadnenie týchto odporúčaní pri vypracovávaní e, programov konvergencie a národných e, programov, ktoré budú predložené v apríli. Rada na základe odhadov komisie taktiež príde so svojim, svojimi usmerneniami pre členské krajiny v júni a to je práve moment, kedy sa ešte stále len pripravujú dôležité rozpočtové rozhodnutia vo väčšine členských krajín. Maďarské predsedníctvo chce ukončiť európsky polrok do júnovej rady Druhá vec, posilnenie hospodárskej správy. Tu Európsky parlament eh, zohráva určujúcu úlohu už bol urobený veľký krok vpred. Ministri sa rozhodli na e, všeobecnom postupe, ktoré sa týkajú šiestich legislatívnych návrhov e, v oblasti posilnenia e, hospodárskej správy. Vďaka tomu predsedníctvo môže začať vyjednávať s týmto parlamentom. Rada má lehotu zo strany E, teda, ktorú musí e, rešpektovať. Ide o jún 2011, dovtedy musí byť dosiahnutá politická dohoda na tomto balíku. 4 zo 6 návrhov e, podliehajú postupu spolurozhodovania a vieme, že lehota stanovená Európskou radou nezavezuje Európsky parlament, ale ja príjmam, teda využívam túto slavnostnú chvíľu na to, aby som poprosila parlament o spoluprácu, aby sme mohli dosiahnuť politickú zhodu do júna. Myslím, že to bude aj pozitívne posolstvo smerom k e, občanom, ktorí chcú, aby sme ochránili e, euro a tým pádom aj európske e, hospodárstvo. Takže máme spoločnú zodpovednosť, ktorú zdieľame s Európskym parlamentom. Náš premiér sa má stretnúť so spravodajcami a koordinátormi, ktorí sú zodpovední za tento balík a ja dúfam, že sa nám podarí úspešne spolupracovať s parlamentom. Tretia vec, Eh, oživenie alebo nas, o, novú nastolenie zdravia bankovníctva a štvrtý je pakt pre euro a taktiež rozšírenie na eh, tie krajiny, ktoré nepoužívajú euro a želajú si to a možno, že aj oznámenie prvých eh, národných akčných plánov zameraných na implementáciu paktu a potom zameranie sa na budúci mechanizmus stability a posilnenie európskeho nástroja pre finančnú stabilitu, vychádzajúc z schôdzky ministrov 31. E, marca. Pokiaľ e, poznáte e, pakt stability, tak tam sa jasne hovorí o poskytovaní informácií parlamentu a mňa to mimoriadne teší. Šiesta vec, zmeny zmluvy a o tom sme práve hlasov, sa práve hlasovalo Ide o zmluvu o fungovaní EÚ a má to uľahčiť e, nastolenie mechanizmu stability. Ja sa chcem poďakovať parlamentu za pozitívne hlasovanie. Myslím, že to bol veľmi výrazný príspevok z vašej strany. Bol dosiahnutý skutočný pokrok e, v boji proti kríze. Európska rada e, dokončí svoju prácu a príjme aj e, komplexný balík opatrení, ktorý má reagovať na krízu, nastoliť e, finančnú stabilitu a položiť základy pre e, rast a zamestnanosť. Takže teraz k Líbii a južným, južnému susedstvu. Je tu uznesenie z 10. marca a závery rady a taktiež uznesenie OSN. A preto rada vyjadruje znepokojenie nad súčasnou situáciou v Líbii pretože sa neustále eh, porušujú, porušujú ľudské práva, je tam násilie zo strany eh, režimu voči eh, vlastnému obyvateľstvu. Cieľom EÚ je hlavne ochrana civilného obyvateľstva a podpora občanov Líbie, ktorí chcú dosiahnuť demokratickú spoločnosť. Kolonel Kadáfi musí odstúpiť okamžite, jeho režim už nemá legitimitu a už to nie je ani e, partner pre EÚ. E e, o čom rozhodla rada? Najskôr poviem niečo o sankciách. 28. februára rada prijala rekordne rozhodnutia o reštriktívnych opatreniach vo vzťahu s režimom 10. marca boli doplnené ďalšie sankcie, zmrazenie aktív, embargo na zbranie, na ďalšie zariadenie a to ide teda nad rámec e, toho, e, čo e, napríklad prijalo OSN v uznesení. A ešte chcem oznámiť tretí, tretí súbor sankcií my e, máme mandát od Rady pre zahraničné záležitosti z 31. marca a dneska sme písomným postupom schválili návrhy maďarského predsedníctva, teda rozšíriť reštriktívne opatrenia aj na ďalších Líbicov a líbické subjekty a tieto sankcie e, už sa týkajú aj e, národnej ropnej spoločnosti Líbie Maďarské predsedníctvo e, taktiež hovorilo o bezpečnosti energetických dodávok. Ministri hovorili o dopade politickej krízy na e, trh s energiami, dodávky a tak ďalej. E, bolo dohodnuté, že zásoby v EÚ nie sú dostatočné v oblasti ropy ale je e, dôležité teda posilňovať spoločnú energetickú politiku a klásť dôraz hlavne na diverzifikáciu dodávok. Rada vyjadrila e, spokojnosť e, s uznesením OSN a zdôraznila, že chce naďalej prispievať k implementácii tohto uznesenia. Taktiež vítame Parížský summit, pretože to je taktiež výrazný príspevok k úsiliu takéto rôzne snahy EÚ a členské krajiny e, dokazuje vôľu konať e, kolektívne aj s medzinárodnými partnermi, hlavne s Arabskou ligou a ostatnými regionálnymi aktérmi e, s cieľom plne implementovať tieto jednotlivé rozhodnutia. Rada a členské krajiny podporuje činnosti e, obsiahnuté v uznesení OSN. Ide o ochranu civilného e, obyvateľstva, hlavne tomu, ktoré, ktorému hrozia útoky. Poskytneme aj humanitárnu pomoc všetkým tým, ktorí to potrebujú a e, potrebujeme samozrejme neskôr aj pomôcť Libii pri budovaní demokratického štátu a posilňovaní právneho štátu. E, my chceme e, podporovať aj humanitárnu e, pomoc na, na základe žiadosti OSN. Bude koordinácia zo strany OSN a to rešpektuje pravidla OSN, čo sa týka vojenských zákrokov a pomoci. A treba ďalej pracovať na plánoch spolu s OSN a EÚ všetko s cieľom e, poskytovať humanitárnu pomoc a ochraňovať ochrany civilistov aj e, po mori. Všetko to má byť e, čo najväčšej spolupráci s OSN a na tom a vysoká predstaviteľka bude naďalej v kontakte s napríklad aj Egyptom a Tuniskom a je to naozaj naliehavé, aby sa tým mohla rada zaoberať aj koncom do týchto týždňa. Členské krajiny opäť zdôraznili svoju solidaritu o vzťahu s tými členskými krajinami, ktorých sa najviac týka migračný tlak a mm, sú členské krajiny ochotné pomôcť eh, podľa toho, ako sa situácia bude vyvíjať. Maďarské predsedníctvo eh, dala tento bod na eh, program Rady pre spravodlivosť vo februári Spustené akcie boli v rámci e, Frontexu a poskytli zdroje viaceré krajiny. A ešte chcem hovoriť o tom, čo sa e, deje v oblasti e, evakuácie. Už 23. februára predsedníctvo spustil mechanizmus na ochranu civilistov a podporila to aj vysoká predstaviteľka. My sa riadíme princípom obsiahnutým tým v uznesení Európskeho parlamentu e, a maďarské predsedníctvo sa snaží čo najviac koordinovať e, jednotlivé činnosti, hlavne tie, ktoré sa týkajú e, migrantov a utečencov. Preto minister pre vonkajšie záležitosti spolu s komisárkou Malmström sú teraz práve v Egypte a na hranici s Líbiou. Maďarský minister už bol na hranici, hovoril s miestnymi úradmi a v prehlásení na hranici povedal, že bez e, leteckých zásahov by sa nedalo vyhnúť neudržateľnej situácii. Teraz je situácia pod kontrolou vďaka egyptským úradom a zatiaľ nedochádza k masívnemu odchodu e, Líbičanov. Niektorí sa dokonca e, vracajú, aj keď situácia ešte stále nie je stabilná a nevieme, či dojde ešte k ďalšiemu odchodu alebo nie. Ja som bola na e, Tunisko e, líbyjskej hranici pred pár týždňami s komisárkou Georgievou. Pozreli sme sa na situáciu, ale e, vtedy ešte tisícky stále odchádzali z Líbie smerom do Tuniska a e, tá evakuácia obyvateľstva bola najpalčivejšou otázkou 3. marca a je veľmi dôležité, aby e, dochádzalo k repatriácii hlavne migračných pracovníkov Maďarský e, veľvyslanec v Tripoli zastupuje aj EÚ, e, ostáva tam a naďalej koordinuje diplomatickú a konsolidárnu činnosť členských krajín. Južné susedstvo. Európska rada na mimoriadnej schôdzi 11. marca povedala, že demokratické vzbúry e, prinášajú veľké zmeny na juhu. E, je to závan nádeje pre lepšiu budúcnosť, demokratickú, pluralistickú, právnoštátnu spravodlivo. Treba povedať, že e, agresia sa netýka iba Líbie. Treba povedať, že v Bahrajne a v Jemene E, sa vlastne deje to isté, situácia sa zhoršuje a naozaj treba povedať, že agresie nie sú priateľné nikde. E, krajiny v tejto e, oblasti sa musia rozhodnúť o, to, o, o tom, akú chcú budúcnosť, ale demokraticky a mierov, mierumilovne. A my musíme im pomáhať, aby sme zaručili demokraciu a propor, e, prosperitu a aby sme posilnili aj hospodárskú situáciu. My sa poradíme s dotknutými krajinami, pokiaľ ide o technickú e, pomoc, e, riadenie na hraniciec, hraniciach a taktiež uľahčovanie tých, ktorí sa chcú vrátiť do krajiny. Rada pre spoluprácu pred júnovým samitom má predložiť plán na posilňovanie kapacít v oblasti migrácie a utečencov bola uvítaná aj, e, bolo uvítané aj e, prehlásenie rady a vysokej predstaviteľke o južnom brehu Stredomoria. Samozrejme musia byť využité všetky, miero, e, všetky európske nástroje. A taktiež sú tu rôzne návrhy v oznámení a hovorí sa aj o podmienkach, za akých sa dá posilniť pomoc EÚ smerom k južným krajinám. A ešte stručne prezentácia e, tých oblastí, kde treba konať veľmi rýchle. Musíme e, uľahčiť činnosť Európskej investičnej banky E, Európsky parlament tu bude zohrávať úlohu. Ja počítam s vašou spoluprácou, taktiež musíme schváliť návrh komisie, aby EIB mohla preinvestovať e, tie prostriedky, ktoré e, ostali k dispozícii z minulosti a treba hovoriť aj o možnostiach, za akých by rozvojová banka mohla pôsobiť v týchto južanských krajinách a taktiež musíme mať paneurópske pravidlá Eh, pôvodu. To bude zásadné pre ďalší rozvoj tejto oblasti a do júna 2011 treba taktiež rozhodnúť o posilnení eh, schopností Frontexu. Nebudem teraz hovoriť o Japonsku, pretože je to nový samostatný bod v programe. Ja eh, som hovorila trošku dlhšie, ale udialo sa toho veľa a chcela som, aby parlament naozaj mal taký celkový prehľad. Uh, Barroso, Pán Barozo, predseda Európskej komisie, ďakujem. Pán predseda, pani Júri, uh, vážení členovia, ako som minulý týždeň povedal parlamentu, to, čo Európa predloží na Európskej rade 24. a 25. marca, naozaj bude veľmi dôležité a bude meniť pravidlá hry. Inými slovami môžeme povedať, že to bude základ našej reakcie na krízu, bude to nový začiatok plnej implementácie mm, nového ekonomického správneho rámca a dúfajme aj to, že Európska menová únia začne fungovať naplno a nebude len tak pokrivkávať ekonomická politika eh, každého členského štátu eh, sa týka všetkých Európanov a všetkých európskych inštitúcií. Poprvýkrát v európskom polroku máme všetky nástroje pre našu e, silnú a včasnú koordináciu našich ekonomických politík a štrukturálnych reforiem, predtým, než každý členský štát e, si e, stanoví svoje politiky a rozpočet pre každý, pre nasledujúci rok. Prvý európsky polorok sa začal v januári prieskumom komisie o ročnom raste, e, ktorý predstavil 10 priorít pre tento rok a ktoré sú aj zakotvené v stratégii Európa 2020 pre e, rast a e, zamestnanosť. Všetky majú, tieto ciele majú podporiť fiškálnu konsolidáciu, vyrovnať makroekonomické nezhody a podporiť rast, tak aby sme mali taký rast inkluzívny, udržateľný, teda taký, ako ho chceme. Tak ako sa dohodli hlavy štátov a vlád eurozóny, e, pakt pre euro bude otvorený všetkým členským štátom, ktorí sa chcú pridať a odráža to priority aj nášho prieskumu ročného rastu. Je to plne v súlade so zmluvou a je plne začlenené do systému ekonomickej správy. Chcem sa poďakovať parlamentu, pretože si myslím, že podpora parlamentu bola veľmi dôležitá na zaručenie toho, že prístup spoločenstva sa mohol odraziť aj v tomto pakte pre euro. E, e, tiež e, sa tu uznáva snaha komisie o finančnú reguláciu. Viete, že komisia tu pripravuje návrh znenia pakt rastu a stability. To je tiež dôležité. Treba plniť odporúčania komisie. Rada od rady sa tiež teda očakáva, že bude plniť e, odporúčania komisie, alebo respektíve, že vysvetlí svoju pozíciu písomne. Toto je e, pozícia z 11. marca. To je dôležitý politický princíp, ktorý sa môže pridať k dôležitým legislatívnym rozhodnutiam, ktoré boli prijaté a niektoré z nich teda pripravujete aj vy teraz, dámy a páni, vážení členovia parlamentu. Fiškálna konsolidácia nie je sama o sebe cieľom. Bez fiškálnej konsolidácie nie je dôvera, bez dôvery nie sú investície, bez investícií nie je rast ale tak ako som povedal už niekoľkokrát v parlamente našim cieľom je rast e, udržateľný a inkluzívny rast a preto musíme zlepšiť aj podnikateľské prostredie, musíme doplniť e, jednotný trh a jedno e, z pravidiel, čo máme, to je aj rôzny základ pre prístup a my teraz chceme navrhnúť spoločný spoločný konsolidovaný text musíme využiť plný potenciál jednotného trhu a komisia predloží zákon o jednotnom e, trhu e, tak, aby sme mohli posilniť našu konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť. Tiež musíme podporovať e, nové pracovné miesta, potrebujeme viac pracovnej mobility a viac daňových stimulov, tak aby v fungovali. V úzkej spolupráci s komisiou členské štáty teraz ukončujú svoje národné reformné programy, ako aj svoje programy stability alebo konvergencie. Chcem zdôrazniť, že jasné, konkrétne, ambiciózne národné programy sú kľúčové pre úspešnú implementáciu európskeho a Teraz na, je na každom členskom štáte, aby e, ukončil túto prácu do konca apríla. Minulý týždeň sa rada dohodla na všeobecnom prístupe k, k legislatívnom balíku komisie a chcem sa znova poďakovať maďarskému predsedníctvu za ich snahu a za úspešný kompromis. Teraz sa začnú rokovania s Európskym parlamentom. Ja viem, že sa môžeme spoliehať na veľkú podporu e, parlamentu a že dosiahneme, dúfam, dohodu do júna. a Potom naše ekonomický rámec e, bude fungovať, budeme mať všetky nástroje, ktoré sa využijú na zhodnotenie národných e, rozpočtov, programov stability, konvergencie aj národných reformných programov do roku 2012. A, a nakoniec e, so súčasným Európskym finančným fondom stability do roku, a do roku 2013 by sa teda mal vytvoriť aj permanentný mechanizmus pre európsku stabilitu. Budeme mať nástroj na zaručenie stability eurozóny Minulý týždeň sa dohodlo, že sa vytvorí európsky mechanizmus pre stabilitu od júna 2013, bude mať kapacitu, požičkovú kapacitu 500 miliárd e, eur. My to podporujeme a e, tiež jasne hovoríme, že kľúčovú úlohu má tu komisia, ale zapojený do procesu musí byť Európsky parlament. Komisia musí spoločne s ECB zhodnotiť existenciu rizika pre finančnú stabilitu eurozóny a podniknúť analýzu udržateľnosti verejného dlhu každého členského štátu a preto komisia potom musí e, hodnotiť e, skutočné finančné potreby príjmového, príjmajúceho e, členského štátu, ako aj povahu súkromného sektora, jeho zapojenia. Komisia musí navrhnúť potom rade rozhodnutie, ktoré podporí makroekonomicky prispôsobujúci sa program. Komisia spoločne s Medzinárodným menovým fondom a s ECB bude zodpovedať za dohliadanie nad plnením podmienok, eh, politických podmienok, ktoré sa stanovili budeme potrebovať e, lepší dozor, ktorý bude e, v súlade s našimi pravidlami a ktorý zaručí rešpektovanie postupov EÚ a tiež e, bude rešpektovať úlohu Európskeho parlamentu. Za týmto účelom komisia chce navrhnúť nariadenie Európskeho parlamentu a rady na základe článku 136 zmluvy, ktorým sa objasní, objasnia potrebné kroky na to, aby sa ukotvili pod, politické podmienky v rozhodnutiach rady a zaručila konzistentnosť s multilaterálnym rámcom pre dohľad. Komisia a rada budú informovať Európsky parlament. Takže, vážení členovia, chcem len potvrdiť to, čo už bolo povedané komisárom Renom v, liste. A čo vám teda bolo oznámené a myslím si, že máme e, dohodu, ktorá je plne v súlade s prístupom spoločenstva. Ešte raz sa chcem poďakovať parlamentu za e, ich podporu. Čo sa týka finančnej stabilizácie, členské štáty tiež postupne uznali stupeň vzájomnej závislosti svojich ekonomík. Európska únia tu veľa urobila na nápravu v bankovom, bankovom systéme, ale musíme urobiť ešte viac. Potrebujeme zdravý bankový systém, ktorý je predpokladom udržateľného ekonomického rozvoja. Budúce, um, v budúcich mesiacoch sa budú konať ďalšie bankové záťažové testy uh, vďaka vytvorenému orgánu, Európskemu bankovému orgánu. A uh, v tejto otázke je veľmi dôležitá transparentnosť, tak aby sme mohli uh, prijímať informované rozhodnutia. Dámy a páni, myslím si, že po veľmi dobrej, rozsiahlej správe pani Dury zástupkyni maďarského predsedníctva. Nebudem sa už vyjadrovať k otázke Líbie a južným susedom, ale chcel by som sa len vyjadriť, že sme hľali, zohrali kľúčovú úlohu v koordinovaní reakcie EÚ. E, poskytli sme 30 miliónov eur na e, zvládanie migračných e, tlakov a e, snažíme sa spolupracovať aj s krajinami pôvodu a s darcami. Naďalej e, podporujeme e, jednotlivé krajiny, spolupracujeme s maďarským predsedníctvom aj s jednotlivými komisármi. Tiež chcem povedať, že sme uh, E, čo sa týka bezletovej zóny, a, e, ktorú, e, ktorá bola implementovaná rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1973, boli spôsobené nové podmienky Eh, ktoré treba brať do úvahy pri poskytovaní humanitárnej pomoci, tak aby sme eh, pomohli eh, nevinným, nevinnému civilnému obyvateľstvu. Je to naozaj veľmi veľká výzva, krátkodobá momentálne, ale nesmieme zabúdať aj na tie dlhodobé výzvy a na cieľ vytvorenia demokratickej, stabilnej, prosperujúcej spoločnosti v Južnom Stredomorí Eh, mechanizmus komisie pre civilnú ochranu eh, sa tiež využíva, využíva na koordinovanie reakcie EÚ na požiadavku Japonska pre pomoc a od minulého piatku sme posilnili našu prítomnosť v teréne. Eh, je to veľmi dôležitá úloha a musíme sa poučiť z toho, čo sa stalo v Japonsku a preto komisia navrhla revidovať bezpečnosť jednotlivých miest, vytvoriť Eh, analýzu rizika pre všetky eh, jadrové elektrárne v EÚ. Tieto záťažové testy by mali sa vykonať aj vo všetkých susedských štátoch a malo by to byť v rámci pôsobnosti Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Samozrejme, Európska rada podporí eh, takýto prístup. Vážení členovia, ako vidíte, máme naozaj veľmi plný program pre e, nadchádzajúce zasadnutie rady a komisia sa zo všetkých síl snaží e, reagovať na krízy e, mimo našich hraníc, ale aj na tú ekonomickú krízu. U nás spolu s Európskym parlamentom zohráme kľúčovú úlohu pri implementácii Eh, obsiahlej, rozsiahlej reakcie na ekonomickú krízu. Eh, to vychádza aj z Lisabonskej zmluvy, že sa to bude robiť v úzkej spolupráci s našimi partnermi a že budeme si teda dôkladne plniť túto svoju úlohu. Ďakujem, pán predseda, v mene politických skupín. Teraz pán Jozef Dol za EPP. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, Európska rada ide e, zasadnúť už e, druhý týždeň e, v kontexte medzinárodného napätia. Máme situáciu v Japonsku a ešte sa ťažko odhaduje počet obetí, potom neistota v Stredomori a pritom sú nové vzbory proti režimom v Bahrejne a v Jemene Všetko to má dopad na nás, Európanov. japonská dráma, tu sme priamo e, zažívali aj my. E- súcitíme s e, japonskými rodinami, ale e, naviac je tu aj e, rozpráva o e, situácii v súvislosti s reaktormi v vo Fukushime. Je jasné, že e, tieto udalosti musia zohľadniť všetky krajiny, ktoré majú jadrové elektrárne. Tento parlament musí zorganizovať rozpravu o e, jadrovej bezpečnosti bez e, toho, aby sme zabudali, že e, my musíme posilniť našu energetickú nezávislosť. E, k tejto téme sa ešte vrátime na nadchádzajúcom plenárnom zasadnutí. Šéfovia vládov, vlád a štátov budú taktiež hovoriť o e, zásahu OSN v Líbii. Ide o to ochrániť vzbúrencov proti útokom libyského režimu. Ide o európske krajiny, ktoré prišli s touto iniciatívou a ako prvé zakročili s mandátom OSN a myslím, že určite e, e, nás počúvali, aj keď sme hovorili na e, mini plenárke, poslednej mini plenárke. Chceme zdokonaliť európsku stratégiu pre Stredomoria, pritom ide ako doteraz o, o pomoc. My máme túto úlohu ako susedia Vážený prítomný, po eh, samite o eurozóne z minulého týždňa, kde sa pripravili kľúčové opatrenia eh, tohto týždňovej eh, Európskej rady, zaručia posilnenie eura a pokrok v oblasti hospodárskej správy. EPP je za zvýšenie prostriedkov na podporu eura a na strvacnenie ad hoc nástroja, ktorý sme prijali minulý rok na podporu Grécku a Írsku. Táto politická vola odzrkadluje zodpovednosť členských krajín pri e, zvládaní bezprecedentnej krízy, teda od vytvorenia jednotnej meny. Predsa len e, chceme, aby výnimočná situácia, e, ktorá tu je od roku 2008, nemá znamenať zmenu zvládania európskych záležitostí, teda komunitárny postup má byť pravidlom a medzivládny výnimkou. Európsky parlament jasne podporuje túto zásadu a pán predseda Barroso e, taktiež musí podporiť, pretože je to eh, životne dôležité pre prežitie EÚ a dúfam, že pán Van Rompuy bude vedieť presvedčiť šéfov vlád a štátov a taktiež má byť prijatý pakt pre euro a tento pakt e, vnímame pozitívne, pretože e, obsahuje to, čo už žiadame viacero mesiacov, a teda e, konvergenciu e, hospodárskych, sociálnych a rozpočtových politík členských krajín. Môžem to ešte, len, ešte raz zopakovať. Európska solidarita bude priateľná európskymi občanmi, iba ak bude spravodlivá a zaslúžená bude tomu tak, ak budú, bude konvergencia pracovných metód, ak naše podniky môžu investovať a e, zamestnávať e, v porovnateľných rozpočtových e, podmienkach. A ešte chceme, aby rada pokročila s balíkom pre hospodárskú správu, aby boli zohľadnené stanoviska Európskeho parlamentu, pretože my sme spolu zákonodárcom v štyroch zo šiestich spisoch, o ktorých sa diskutuje. Európa opäť našla rast a zamestnanosť a všetko sa to uberá správnym smerom, ale musí to byť rozhodnuté v e, rámci spoločenstva. Iba tak e, budeme mať e, zdravý základ a budeme na ceste k lepšej budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. You, Teraz v mene socialistov a demokratov pán Šulc. Ďakujem, pán predseda. Najprv, pán predseda komisie, srdečné gratulácia k vašim dnešným narodeninám. Myslím si, že máte nárok na to, aby sme vám dnes zagratulovali. Tých 15 sekúnd pre gratulácie e, dúfam, že budete e, môcť pripočítať k môjmu rečníckému času, lebo nemusíme byť príliš slušní voči predsedovi e, komisie. Pred eh, týmto samitom nemôžem zdieľať eh, váš názor. Eh, myslím si, že to bude summit, ktorý sa bude konať v jednej z najhorších fáz Európskej únie a na celom svete. Počnúť s Líbiou, len zriedkavo bola istá akcia pripravená tak zle ako teraz. Je to vlastne e, dobrý zámer, ale dúfam, že to e, neskončí v diplomatickom a vojenskom dizastri. Je to nediplomatické, e, nekoordinované. Európa sa uberá všetkými možnými smermi a náš prístupový kandidát Turecko všetko blokuje. No srdečná vďaka. Musíme bilancovať. Už jeden rok trvá táto kríza a už eh, celý rok Stále sme svedkami rovnakého procesu. To, čo je nevyhnutné, to sa najprv popiera, aby sme to potom s časovým oneskorením 4-5 mesiacov opäť uznali. Pred rokom sme e, hovorili, áno, nech si Gréci pomôžu sami, nemusíme pomôcť o 4 mesiace neskôr. Tu máme záchranný mechanizmus, nepotrebujeme obranný e, val, to, e, čo máme, stačí o 4 mesiace neskôr, potrebujeme viac peniaze, potrebujeme ochranný val, nepotrebujeme euroobligácie deklarácie. Je to hlúposť. Diskusie sa uberali všetkými možnými smermi a tieto dlhopisy určite prídu možno o 4-5 mesiacov. Nepotrebujeme ekonomickú vládu, Európa nepotrebuje eh, hospodárskú vládu tí istí ľudia, ktorí to penetrantne stále opakovali. Teraz na rade e, sa e, oslavuje, máme konečne hospodárskú e, vládu a vôbec sa pritom nehambia, pretože urobili niečo, čo predtým popierali. Neviem, či sme spoločnú metódu už zachránili. Dúfam, pán Barroso, nie ako darček na narodeniny, ale pretože Európa si musí brániť pretože ak prídeme k tej tzv. innej metóde, ktorú pani spolková kancelárka Merklova označuje ako novú európsku metódu, potom sme sa dopracovali presne k tomu, čo som teraz popísal. Každý si urobí niečo a nasledujúci deň úplný opak toho, čo avizoval pred ňom. To je realita. Nemáme tu dočinenia s krízou eura, máme tu dočinenia s krízou vlád európskych štátov a to je rozhodujúci rozdiel. V Portugalsku všetci eh, hovoríme a dúfame všetci, že táto vláda, ktorá eh, skutočne eh, môže presadiť veľmi ťažké opatrenia, rovnako tak ako v Grécku a to proti vôli vlastného obyvateľstva a máme jednoducho sme svedkami toho, ako opozícia necháva vládu v štychu. V Spolkovej republike Nemecko minister financií, ktorý je proeurópsky založený pred niekoľ, teda niekoľko dní pred finančným e, summitom e, vypracuje finančný balíček a e, spolková kancelárka povie, no o tom si ešte musíme podiskutovať. Minulý piatok som mal možnosť konzultovať mnohých odborníkov z európskeho finančného sveta o otázke, či je euro dôveryhodné a odpoveď ľudí z Frankfurtu, medzi nimi prezident ECTP, eh, predseda eh, skupiny eurozóny, mnohí bankári, povedali mi áno, euro je stabilná mena, euro požíva dôveru a my euru dôverujeme ale nedôverujeme vládam štátov, ktoré e, sú v eurozóne. Prečo a ako máme dôverovať vláde, ktorej slovo nedrží ani tri dni? Takže to je ten problém, s ktorým máme v Európe dočinenia, s ktorým musíme bojovať. Kurs je zlý, euro je silnou menou Euro je výrazom ekonomickej sily európskej e, zóny v rámci hospodárskeho boja s e, druhými kontinentami. Pri zavedením sme boli na 1,17. E, Pozrite sa, kde je Euro dnes je stabilnou menou v medzikontinentálnej hospodárskej súťaži, ale nebude trvalo stabilný, pretože nie je stabilná forma vlády a preto tá spoločná metóda, metóda spoločenstva bude základom diskusí, je základom stabilizácie meny, bude výrazom enormnej ekonomickej sily eura, ale táto ekonomická sila sa nedokáže ďalej rozvíjať, pretože euro spravujú ľudia ľudia, ktorým e, je dôležitejší výsledok ostatných regionálnych volieb než budúcnosť eurá. To je realita, s ktorou sme konfrontovaní. Dúfam, že e, ku koncu týždňa všetko dobre dopadne. Dúfam, že sa nám podarí presadiť to, čo chceme. Dúfam, že sa všetci vrátia domov po úspešnom samite. Avšak mám svoje pochybnosti a Obávam sa úprimne povedané, že zažijeme to, čo zažívame ostatné e, roky a síce nemožnú vládu Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Guy Verhofstadt, 4,5 minúty. Ďakujem pekne. Pán Barroso, tak ako ja, ako Dol e, je v narodení v znamení, narodení v znamení barana, ale predsa len niekoľko pripomienok k paktu pre euro. E, áno, dobre, všetci sa zhodneme na tom, že potrebujeme e, Európsku úniu, skutočnú hospodárskú správu, ale pýtam sa, či tento pakt vytvorí ekonomickú úniu, zaručí hospodárskú správu. No ja tomu vôbec neverím. A to e, z jednoduchého dôvodu, pretože komisia nie je na čele tohto postupu, sú to e, členské krajiny. Ja to nehovorím, ja tu mám znenie z 11. marca, e, to, čo má byť schválené zajtra a pozajtra, čo sa tam hovorí. O cieľoch rozhodujú šéfovia vláda štátov, záväzky príjmajú opäť títo istí, aj monitorovania zaručujú šéfovia štátov štátov a vlád. Komisia zaručuje iba e, technické monitorovanie, nič e, viac. Inak moc je v rukách rady a to je e, výsledok Lisabonskej stratégie a kvôli tomu táto stratégia zlyha Dobre, tak schválime, čo schválime e, počas víkendu, ale e, s, pani, s pánom Olieranom treba vypracovať skutočnú e, hospodárskú správu na základe e, aktu e, spoločenstva a musí to byť predložené rade. Ja viem, že treba povedať nie, oni vždy hovoria nie, ale treba e, pokračovať bitku s nami a prosím, nesúhlaste s týmto postupom a s týmto návrhom súčasným, pretože to nič nevyrieši ani to nebude stabilizovať euro v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. To je moja prvá pripomienka. Druhá, pani predsednička, tá sa týka arabských e, vzbúr a pokračovania e, našej rozpravy spred týždňa. Teraz treba povedať, že e, sa dá e, spraviť prvá bilancia európskeho, európskych činností. A tá prvá bilancia už je zmiešaná, by som povedal. Na začiatku, ako si určite pamäťa, pamätáte, sme neboli veľmi nadšení uh, hovoriť o arabských vzbúrach, pretože sa hovorilo o tom, že to je islamský extrémizmus eh, a tá vlna príde až k nám. Uh, to bolo prvé, čo zapovedalo na pôde európskych inštitúcií a potom v prípade Líbie sme uh, dokázali nejednotnosť EÚ. Je to hrozné podľa mňa, že na rade pre bezpečnosť všetky členské krajiny e, nemali jednotné stanovisko, tri, traje hlasovali za, jeden sa zdržal hlasovania, ale to nie je kompatibilné, kompatibilné so zmluvou. Je tam článok 34, kde sa hovorí, že ak sa na týchto inštanciách hovorí o e, zahraničnej politike, politike, tak členské krajiny sa musia koordinovať a musia mať jednotné stanovisko. Bolo to tak? Myslím, že nie a teda bol porušený článok 34 zmluvy. A ešte jedna vec. Včera pani Eštonová bola na výbore AFET. Ja myslím, že by mala sedieť aj tu dnes, keď hovorím o takto dôležitej téme. Ja si myslím, že chýba stratégia EÚ vo vzťahu s arabskými e, vzburami. E, to, čo e, vychádza ako rozhodnutia z EÚ, to, to je naozaj škandalózne. Piatok napríklad pred výborom AFET alebo dokonca pondelok pán e, Kupe, ktorý je e, spolupracovníkom pani Eštonovej, povedal v istej chvíli, že musíme pochopiť situáciu v Bahrejne a úrady naozaj mali právo opätovne nastoliť právo a poriadok a štyria boli zabití, 200 zranených. Toto je stanovisko EÚ a ešte jeden príklad. Ministri zahraničných vecí EÚ zasadli v pondelok na rade a čo prehlásili? v prípade Bahrajnu opäť vyzývajú e, demonstrantov, aby e, e, sa, aby, aby sa nenechali zastrašovať takže nie, aby sme boli na strane tých, ktorí sú v ulici, ktorí sa bijú. Nie, uh, uh, hovoríme opak, uh, ostaňte kľudní. Ja chcem, aby pani Eštonová prišla na plenárne zasadnutie a vysvetlila, aký je postoj a stratégia, ktorá platí pre Sýriu, Jemen, Bahrein, aké sankcie majú byť prijaté a spolu s kým to treba spraviť namiesto týchto eh, naozaj úbohých eh, prehlásení, vyjadrení mnohých európskych lídrov. Ďakujem pekne. Pán eh, Zahradil má slovo na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Ľutujem, že musím povedať, že zdá sa, že táto Európska rada by mohla priniesť niektoré nebezpečné zmeny a to by nás naozaj malo znepokojiť, v mene tzv. ekonomickej e, správy, stabilizácie, konsolidácie vidíme fiškálne zjednotenie a daňové zjednotenie v EÚ a na nešťastie Európsky parlamentom zohral dôležitú úlohu. Jasne vám to poviem návrh na spoločnú podnikovú, podnikový daňový základ je škodlivý pre ekonomiky a pre podnikateľské prostredie Myslím si, že to zašlo príliš ďaleko a malo by sa to zastaviť. A tiež, čo sme videli za posledné dni, to bol pokus niektorých členských štátov zasahovať do e, fiškálnej a daňovej suverennosti iných. E, viete, o čom hovorím. E, to veľmi nešťastné zastrašovanie Írska, to sa nesmie už stať Teraz k Líbii. Udalosti v Líbii nám znova pripomenuli, že by sme nemali príliš veľa očakávať od eh, tzv. európskej spoločnej zahraničnej eh, politiky. Eh, neukázalo sa líderstvo EÚ. Prezident Sarkozy a premiér, britský premiér Cameron oni ukázali líderskú pozíciu a vodcovstvo a nie vysoká predstaviteľka. E, myslím si, že by každý členský štát mal e, konať podľa svojho vedomia a svedomia. Európa musí byť čo najviac flexibilná, nemá e, vnímať ako nejakú dogmu všeobecnú reguláciu, všeobecné zjednotenie noriem a ja dúfam, že Európska rada to bude tiež e, vnímať takýmto spôsobom. Ďakujem. Pán kolega Lamberts e, za zelených 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Baroso to už nie, ale povedal, že dôvera je základ všetkého. Ja môžem povedať, že dôvera našich občanov e, e, vyteká rovnako rýchlo ako voda z reaktorov vo Fukushime. E, musíme niečo zmeniť, nemôžeme pokračovať tak ako doteraz. Musíme e, e zvrátiť. E, tú prekernosť e, v sociálnej oblasti musíme sa menej spraviť závislými od fosílnych palív a musíme e, naozaj slúžiť európskym občanom a naše hospodárstvo už e, nemôže stať iba na dlhu, či už verejnom alebo súkromnom, na deficitoch alebo na špekuláciách. Všetko toto naši občania vedia, naši občania teda vedia, že si to vyžaduje zásadné radikálne zmeny zo strany vlád, podnikov a zo strany ich samotných vedia to, cítia to. Takéto radikálne zmeny, oni vedia, sú komplexné, ako povedala kolegyňa, je to komplexné, takže všetko sa to nedá spraviť naraz, niekde treba začať ale problém je v tom, že pre našich občanov sa to začína vždy na tom istom mieste, teda uh, urobia sa škrty vo verejných výdavkoch a uh, to uh, najviac škodí tým uh, najzraniteľnejším a potom sa uh, zavádza viac flexibility na uh, pra, uh, trhu. Uh, s prácou, ale to znamená menej bezpečnosti a naši občania majú dosť tejto, tohto dvojakého metra. E, my teda očakávame od rady, aby okrem toho, čo je už navrhnuté dnes, aby e, prišli s odvážnou iniciatívou, e, ktoré zaručia isté e, verejné príjmy a taktiež zavedenie tej dane z finančných transakcií ani z energií a e, potom ten konsolidovaný vymeriavací základ, to nie je e, všeliek a e, potom boj proti podvodom a daňovým rajom. Bez tejto iniciatívy všetko to, čo sa navrhuje v oblasti hospodárskej správy, sa zrúti aj euro, pretože nie je príklad z minulosti, teda mať menovú úniu bez spoločnej silnej e, e, politiky a správy, takže dosť bolo národných egoizmov. A teraz e, E, finančné odvetvie, tie e, záťažové testy nič nezaručujú. E, videli sme, aký chaos spôsobili tie predchádzajúce. Pozme sa na Irsko treba záväzné pravidlá, ale nie také, ktoré budeme implementovať 1. januára 2019. Naozaj treba vyhnať diabla finančníctva, pretože iba za takúto cenu e, obnovíme dôveru občanov. E, to nám e, umožní naozaj vstúpiť pyšne a optimisticky do 21. storočia. Pán Bisky na 3 minúty za Gue Engel. Pani predsednička, milé kolegyne, milí kolegovia, ekonomická a menová únia bez účinnej ekonomickej koordinácie fungovať nebude. Pakt stability a rastu stroskotal. V tom sú si zajedno mnohí odborníci z celého spektra strán. Problematické je, že politika, e, ako sa zdá, ešte nie je tak ďaleko. Nie sú viditeľné žiadne nové politické perspektívy. E, e, v rámci paktu rastu a stability 60, 36 krát neboli dodržané, ani jedenkrát e, nebol nikto potrestaný. A teraz sa nemá zmeniť pakt ide len o to, aby bol lepšie implementovaný. Samozrejme, že každý podnikateľ, každý odborník vie, aké dôležité je dobre ekonomicky hospodáriť pri nadchádzajúcich uzneseniach o dobrej hospodárskej správe a o stabilite e, sa e, treba obávať, že ide len a len o úspory a sporenie, ale to je niečo iné než trvalo udržateľné hospodárenie štát, ktorý je na pokraji krachu, sa nedokáže dostať e, z krízy, ak sa musí aj naďalej financovať vysoko zúročenými úvermi. Nech šetrí akokoľvek, jeho zadlženie neustále stúpa. O to viac, ak mzdy E, sú znižované, pracovný čas sa predlžuje, investície do infraštruktúry, vzdelávania, zdravotníctva a tak ďalej sa znižujú. Pretože tam, kde nie je spotreba, tam sa zrúti aj výroba. Ani sprísnenie paktu rastu a stability ani e, prísna podmienečnosť budúceho mechanizmu stability nevedie k stanovenému cieľu čo by bolo potrebné výraznejšie vyzvihnúť v balíčku opatrení, e, je potreba ďalších investícií, a to najmä v štátoch, ktoré sú ohrozené krízou. E, ide najmä o prolongáciu úverov a zníženie úrokov. Je nevyhnutné odburávať rozdiely v deficitoch verejných rozpočtov a e, je potrebné požadovať opatrenia aj od ekonomicky silných štátov a nielen od ekonomicky e, slabých štátov. Solidarita sa musí objaviť všade. Často e, sa e, zabúda, že deficity v platobnej bilancii sú jednou stránkou veci a prebytky druhou. Ďakujem pekne. Kolega Salavrakos má slovo na dve minúty za EFD to, čo spomínal a avizoval pán Barroso, je zásadný návrh na posilnenie európskej ekonomickej správy a na ekonomickú stabilitu. Ide o lepšie ekonomické riadenie v Európe. Pán eh, Barozo eh, je sprevádzaný pánom Rénom. Vaša politika je úspešná a náš pohľad na ňu je pozitívny. Dúfame však, eh, že skutočne bude možné vysporiadať sa s výzvami, ktoré sú pred Európou. Problém, ktorý dnes máme, sú trhy. Nová eh, ekonomicko-politická správa prichádza po ťažkej kríze eh, finančného zadlženia jednotlivých členských štátov. Podľa môjho názoru eh, je to nasledovné. Ak by USA vydalo novú menu, potom nevidím riešenia problém v tom, že by Európa nemohla vydať tiež novú menu, nejaké iné euro, aby e, sme získali kapitál a aby sme to mohli podporiť príslušnými mechanizmami. Samozrejme, to ešte nie sú vyzreté úvahy. To neznamená, že k takémuto niečomu eh, má dôjsť. Už sa ale o tom hovorilo. Samozrejme musíme zdôrazniť, že Európska únia je nutená eh, prísť s novými systémami. Máme dočinenia s úplne zmenenými podmienkami a sme pod silným tlakom bez eh, stratégie európskej hospodárskej správy, bez dobrej stratégie európskych e, štátov je veľmi zložité vyriešiť to. Teraz je potrebné prijať e, rozhodnutia všeobecného charakteru a rozhodnutie rady e, ohľadne Europaktu sa samozrejme stretáva s našim súhlasom a dúfame, že euro aj naďalej zostane solidnou menou. Avšak, pani predsedníčka, musí byť zabezpečený nielen cieľ stability, ale je potrebné postarať sa aj o vysokú úroveň konkurencieschopnosti Európy. Je potrebné postarať sa o to, aby zostali zachované pracovné miesta pre Európanov, najmä pre mladých, ktorí majú mať prednosť. Ďakujem pán Madlener za nezaradených. Pani predsednička, ako zanietený pro Európan, a môžem povedať, že veľká časť z 500 tisíc mojich priamých eh, voličov to vidí tak. Mi padne veľmi eh, zaťažko akceptovať eh, tieto mlynské kamene, medzi ktorými sme sa e, dohodli na jednej strane, áno, potrebujeme stabilitu a na druhej strane musíme robiť niečo proti špekulácii. Avšak spôsob, akým sa to robí, je opäť príležitosťou e, vidieť demokratický deficit v Európskej únie. Tá forma e, mi skôr pripomína akúsi núdzovú legislatívu, než niečo, čo by si bolo možné želať si od e, dobrej rozvinutej Európy. A preto som podporoval pozmeňovací návrh číslo 34, ktorý e, požaduje zmenu e, postupov pri zmene zmluvy. Vy reagujete v núdzových situáciách tak, že zväčšujete priepas medzi Európou a občanmi a chcel by som ešte povedať niekoľko slov k tomu, ako so mnou zaobchádza pán Martin Schulz. To uh, skutočne zásadne zamietam. Ďakujem, pán Martin. Takže toľko k vyjadreniam v, za jednotlivé politické skupiny. Pán Salafranka, dva minúty. Ďakujem pani predsednička. Kríza na severe Afriky testuje naše mechanizmy, ktoré sa vytvorili v rámci Lisabonskej zmluvy. Včerajšie vystúpenie vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku ukázalo, a my sme teda počiarkli pozitívne aspekty konania rýchlou rýchla implementácia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1973, e, schopnosť e, mať za partnerov Arabskú lígu ako aj Africkú úniu. Ale ešte stále sú tu isté otázniky vo verejnej mienke v Európe a preto naši občania Eh, môžem povedať, že pán Verhofstadt má úplnú pravdu, ako je možné, že teraz v tejto situácii štyri členské eh, štáty, ktoré sú v Bezpečnostnej rade OSN, nehlasujú rovnakým spôsobom. Ako je možné, že teraz ešte diskutujeme o tom, či rezolúcia OSN, či ju má aplikovať EÚ na to, alebo medzinárodná koalícia, keď hovoríme o zdrojoch, ktoré pochádzajú od tých istých daňových poplatníkov a e, budú sa využívať pri tých istých operáciách. Je evidentné, že ešte musíme veľa zlepšiť, čo sa týka našej schopnosti koordinácie a e, schopnosti prijímať rozhodnutia. Je jedna známa fráza z jedného filmu, ktorá hovorí, že ešte vždy nám zostáva a Teraz e, niekto povedal, že odpoveď Európy bola e, veľmi prenáhlená, ale keby to e, keby nebolo odvahy a rýchleho konania Francúzska, a to treba povedať, to treba uznať týchto to, že teda oni uznali rebelov, zvolali summit a aplikovali rezolúciu, keby nebolo ich, tak by posádky Kadáfiho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 Ehm, máte pravdu tí, ktorí ste hovorili predo mnou, e, že nedávne udalosti naznačili e, doslova chaos v pozícii EÚ a v niektorých členských štátoch to, že niektoré členské štáty boli na strane koalície, potom zase na druhej strane, že nie je žiadna dohoda v rámci NATO a okrem toho e, je tu teda veľký zmetok, ale respektíve my vyvolávame zmetok v hlavách našich partnerov o, o tom, aké sú naše priority, aké sú naše ciele a zmetok v hlavách našich občanov. E, strácame e, našu vierohodnosť, e, čo sa týka toho, čo sa od nás očakáva v Južnom Stredomorí. Ja by som veľmi rád e, videl, keby Európska rada prijala jasné rozhodnutia nielen v prípade Líbie, ale aj v Sýrii, eh, Jemene, Bahrajne, kde tie udalosti sú podobné. Zdá sa, že zabúdame na to, že to, čo urobíme v Líbii, bude tiež hodnotené z pohľadu toho, čo eh, budeme robiť v iných regiónoch, respektíve v iných krajinách tohto regiónu. My musíme jasne povedať, čo chceme dosiahnuť v Líbii a iba ak zodpovieme túto otázku, tak budeme vedieť, ako to máme dosiahnuť. Musíme jasne si priznať, že situácia v Líbii bude mať veľké dôsledky na ďalšie krajiny tejto, tohto regiónu, ak táto situácia bude e, pokračovať v podobnom duchu. E, Takže my musíme riešiť nielen e, humanitárnu krízu, ale aj e, obnovu ekonomiky. Pán Lambsdorff, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička už tu, tu bolo povedané, nie je v kríze euro, ale v kríze sú naše členské štáty, ktoré sa zadlžili. To je jadro e, krízy, čiže nezodpovedné zadlžovanie sa počas dlhých rokov. Preto je dôležité, aby Európsky mechanizmus stability prijal prísne kritériá a je správne, e, že Írsku e, teda neboli zredukované úroky, znížené úroky, pretože treba skončiť s týmto zadlžovaním sa počujem z viacerých stran, strán dobré a zlé. Dlhy samozrejme e, spotreba je dôležitá, ale niekedy sa z dobrých dlhov stanú dlhy zlé. Potrebujeme e, spravodlivosť medzi generáciami, potrebujeme trvalú udržateľnosť, potom bude euro stabilné. E, pakt je metódou metodou spoločenstva, je to dobrá záležitosť. Posledné moje slova k Líbii. Rada podporila rezolúciu 1973, musíme pozerať dopredu a pán Salafranka Franka má pravda a pravdu áno. E, Francúzsko zohralo dôležitú rolu, ale bolo potrebné prizvať e, aj Turecko a situácia by bola iná. Dúfam, že e, vymenovaný vládca prechodnej vlády v Líbii nás čoskoro navštíví u nás v Európe. Ďakujem, pán Šimanský má slovo. Dámy a páni, všetky ciele euroskupiny. Eh, niektoré z nich sú teda dobré, sa dajú dosiahnuť prostredníctvom dobrej ekonomickej politiky. Ale otázka je, prečo sa teraz tieto kompetencie presúvajú na úroveň únie. Mohla by to byť otázka zbavovania sa zodpovednosti za nepopulárne rozhodnutia alebo možno snaha presunúť viac kompetencií do Bruselu. Členovia euroskupiny väčšinou majú nekonkurencieschopné ekonomiky a vysoké dlhy oproti iným a je tu teda riziko dvojrýchlostnej Európy. Ale rýchlosť nestačí. Ehm, môžete sa rýchlo pustiť e, istým smerom, ale ak to bude nesprávny smer, tak e, si narazíte nos. To je moja skúsenosť. Pán Portás na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Portugalský parlament schválil štvrtý balík rozpočtovej disciplíny za posledných 12 mesiacov. Tento dokument bol najskôr predložený v Bruseli a až e, potom sa o tom diskutovalo v Portugalsku a ja preto kladiem prvú otázku maďarskému predsedníctvu. E, vo svetle tejto skúsenosti sa pýtam, či maďarské predsedníctvo chce obhajovať e, záväznú povahu takéhoto dokumentu, teda že najskôr bude schválenie parlamentom. Môžete sa k tomu zaviazať a zajtra bude rada hovoriť o mm, financovaní e, po roku 2013, ale nič sa nehovorí o súčasnom e, mechanizme financovania a to nás najviac zaujíma. Portugalsko e, stojí pred predčasnými voľbami a teda rastú úrokové sádzby sú to špekulácie o portugalskom štátnom e, dlhu a nehovorte, že je to iba portugalská otázka. E, tá rozpočtová disciplína, to je výsledok vašich rozhodnutí. Ďakujem pekne, pán Portas. Teraz pán Belder na minútu a pol. Ja, ďakujem, ďakujem pekne, pani predsednička na výbore pre zahraničné záležitosti. Vysoká predstaviteľka včera povedala, že nový Egypt bude um, podporovaný eh, v snahe eh, zlepšiť eh, bytovú situáciu. Je tam veľká sociálna bieda a musíme naozaj byť solidárni s Egyptom treba vyvinúť všetko úsilie na e, zlepšenie životných podmienok egyptianov. Ja podporujem e, tento úmysel e, v Holandsku po odchode pána Mubaraka išlo o to okamžite pomôcť tejto krajine na to, aby nebola okrem potravinovej aj finančná kríza. V Egypte toto všetko si vyžaduje dvojaký záväzok rady. Treba, aby všetci všetkým, e, aby sa všetkým egyptianom pomáhalo bez, bez ohľadu na vierovýznanie a treba taktiež rešpektovať mierovú dohodu s Izraelom a rozvinúť ju a treba posilniť internú a externú stabilitu Nového Egyptu. Ďakujem pekne, pán Belder. Teraz pán, pán Mauro na dve minúty. Nie, pardon, pán Madlener. had eh, mij even over het hoofd gezien, eh, begrijp ik. Pani predsednička, asi ste... Hm, ďakujem e, za slovo, pani predsednička. E, budeme mať e, mechanizmus stability, ale za to zaplatí daňovník, ktorý nemá žiadne úlavy a príjmatelia sú tí, ktorí väčšinou sú adresátmi darčekov. Takže v podstate ich odmenujeme. Pred desiatimi rokmi sme mali pak stability a rastu. E, boli slávnostné sluby, e, čo sa týka e, štátnych deficitov, ale porušilo to Francúzsko, Nemecko a Grécko a ďalší. Deficity sú tu ešte stále a opäť sa robia slávnostné sluby v prospech tohto paktu. Brusel E, robí niekoľko vecí, ktoré si daňovníci e, nezaslúžia, pretože oni, si, oni naozaj e, nemajú žiadne úlavy. Všetko je to trošku drahá hra pre politiku a pre istú e, elitu a nedá sa e, dôverovať takýmto postupom. Niektorí chcú euro, ale nechcú negatívne e, dopady spojené s existenciou eura. Tí, ktorí nerešpektujú pravidla, musia odísť z eurozóny a to je jediné, čo potrebuje pak stability a rastu. Ďakujem, pán Madlener, ja som na vás nezabudla. Dostali by ste slovo po pánovi Maurovi. Takže teraz naozaj pán Mauro na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Zmeny, ktoré sa e, dejú e, na južnom brehu Stredomoria, e, nás nemôžu odpútať od našich strednodobých cieľov v hospodárskej oblasti skôr by sme mali ešte pridať na zvýšenie rastu treba rozhodovať rýchle, aby boli dosiahnuté ciele stratégie EU 2020, teda rozhodnúť ešte tento týždeň. Nevieme, ako to bude uh, uh, po skončení konfliktu v Libii, ale nebude už nič eh, tak ako predtým. Európa potrebuje súbor opatrení, vďaka ktorým eh, národné hospodárstva budú môcť eh, nájsť druhý dých v tomto neistom období. Ale hlavná otázka sa týka situácii v Stredomorí Vojna e, je tu asi najhoršia katastrofa, ktorú e, si vieme predstaviť. E, krajiny rozhodli správne, bolo potrebné konať, ale je tu ešte stále paradox a síce EÚ, ktorá je trochu zmetená a rozdelená, čo sa týka krokov. Ja apelujem na komisiu a maďarské predsedníctvo E, myslím, že sa so mnou um, stotožnia. Ide o to e, spraviť z krízy niečo, čo e, spochybní EÚ. Musíme z tejto krízy spraviť príležitosť na to, aby skutočne mohla existovať skutočná politik, zahraničná politika. EÚ. Máme e, naše zodpovednosti, ale aj pochybnosti. Možno sme spravili isté chyby, ale stojíme pred e, udalosťami e, historického rozmeru. Musíme niesť túto zodpovednosť až do konca a prijaté rozhodnutia zajtra a pozajtra na rade musia byť rozumné, ale hlavne odvážne. Ďakujem pekne. Myslím si, že na nešťastie teraz v portugalskom parlamente možno budeme svetkom toho, že vláda padne, to by zvýšilo politickú nestabilitu spôsobenú už opozičnými stranami, ktoré nepodporili balík úsporných opatrení. Toto už je štvrtý balík za niekoľko posledných mesiacov. Nie preto, že by tie posledné balíky neboli implementované, ale kvôli podmienkam, e, ktoré sa neustále sprísňujú e, kvôli tzv. apetítu e, trhov. A teraz to znamená, že pre január a február sme mali prebytok a výnosy sa zvýšili až o 11 Tieto politické síly, ktoré spôsobili, e, spôsobili túto krízu e, a ktoré ju nechcú riešiť e, neprijatím balíka. To bolo podporované komisiou. Myslím si, že opozičné strany sú radi, že je taká situácia, ale je to nešťastná situácia pre krajinu, ktorá má vážne, uh, vážne uh, dôsledky a a je to len ďalšia rana udržateľnosti eh, našmu, nášmu spoločnému projektu, projektu eura. Je to obrovská kríza, ktorá je pliagou nielen pre jednu krajinu, ale pre celú eurozónu. A preto by som sa chcela spýtať kolegov, aké sú alternatívy všetky Členské štáty by mali mať svoje balíky úsporných opatrení a mali by ich aplikovať čo najskôr. Portugalsko potrebuje ešte ďalšie úsporné opatrenia na zníženie verejného dlhu a zníženie deficitu, zníženie deficitu roku 2013 až 2014 na 3 e, až 4 to je náš cieľ. Odmietnutie takéhoto programu nie je riešenie, iba to ďalej prehlbí krízu a nestabilitu v našej krajine. Teraz... Pani kolegyňa Desarnes na jednu minútu. E, nadchádzajúca rada, to je posledná šanca pre európskych lídrov, e, aby si spomenuli, že máme e, úniu od a keď e, jeden národ je terčom svojho vodca, tak myslím, že ide práve o takúto zásadnú hodnotu. Vďaka e, Francúzsku a Spojenému kráľovstvu bolo prijaté uznesenie a mohli sme zabraniť tomu, aby Kadáfi prišiel do Bengázy, ale e, je zaražajúce rozdelenie EÚ. Zajtra musí rada vyslať jasný signál, krátky zákrok, uznať libijský odboj a e, donútiť pád e, Kadáfiho e, režimu. A je to o to dôležitejšie, keď sa pozrieme na situáciu v Jemene, Sýrii a Bahrajne. Tu opäť ide o zásadnú hodnotu, pretože je tu naozaj špirála násilia, ktorá opäť vzblkla na Blízkom východe. Musíme konať predtým, ako bude neskoro. To si musíme ako Európania uvedomať, pretože dejiny napredujú vo veľkej časti sveta my očakávame e, odvahu zo strany EÚ a lídrov. Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu pán Van Dalen. Holandsko poskytlo viac miliard eur Minulý minister financí Rüding konštatoval, že cesta e, do rozpočtového pekla je vydláždená zárukami. E, tie záruky, ktoré sa poskytli, sú príliš riskantné. Kríza sa tým určite nevyrieši. Dnešná európska kríza je zapričinená nezodpovedným vytváraním dlhov a nedodržiavaním povinností ak e, sa povinnosti nedodržiavajú, možno dať koľkokoľvek záruk, ale nepomôže to. V roku 2004 e, Nemecko a Francúzsko e, pakt stability prakticky zničili a teraz bola možnosť ho stabilizovať automatickými sankciami a, sankciami a čo zistujeme. Tieto e, sankcie podliehajú politickým záležitostiam. Nemecký spisovateľ Enzensberger to vidí veľmi trefne a síce očakáva, že to povedie k cynizmu medzi obyvateľstvom a k znevažovaniu politickej elity. Ďakujem. Na jednu minútu pani Figueiredo. Ďakujem, pán predseda. Je neakceptovateľné eh, eh, ten smer, aký si zvolili európsky lídry, to, že sa zvyšuje eh, um, opúšťanie, že sa zvyšuje exportácia uh, našej pracovnej síly, pracovná mobilita, uh, oslabuje sa sociálne zabezpečenie. To je vždy iba v záujme veľkých kapitalistických skupín a veľkých podnikov, ktorí z toho ťažia. Uh, vždy sú postihnuté tie e, krajiny, ktoré sú slabšie, na nich uvalená doslova taká zvieracia e, kázajka. A pracovníci a tí najchudobnejší v spoločnosti sú vystavení e, týmto dôsledkom. To sa tiež ukázalo e, na demonštrácii v Portugalsku minulú sobotu, kde bolo viac ako 300 tisíc ľudí a väčšina poslancov v portugalskom parlamente pravdepodobne e, tiež podobne, podobnú vec urobí aj s tým štvrtým balíkom úsporných opatrení. E, čo sa týka Líbie, my sme povedali nie vojenskej intervencii. My sme nechceli útok na nevinných ľudí e, v Líbii. Teraz pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Zodpovedné hospodárenie s finančnými prostriedkami je základnou podmienkou dobrého, stabilného fungovania domácnosti

to je naozaj vítaná skutočnosť. Zrodila sa nová štruktúra, e, podobne možno e, by sme to mohli prirovnať k Schengenu. Je dôležité byť inkluzívny, byť otvorený tým, ktorí sa chcú s nami e, na tomto zúčastňovať a nevytvárať dvojrychlostnú Európu. Na nešťastie pak bude iba polo otvorený pretože pozmenenie článku 136, tak ako sa o tom debatovalo a odhlasovalo v našom výbore, e, hovorí, že e, e, príčina otvorenosti paktu voči tým respektíve, že ten pakt bude otvorený iba na polovicu istým krajinám, ktoré splňa isté podmienky, nebude otvorený tým, ktorí sú e, z mimo Európy, ktorí sa e, budú chcieť e, ho účastniť. Je, nie je to kríza eura, ale je to kríza členských krajín eurozóny aj ďalšie krajiny, ktoré sú mimo Európy e, mimo Európskej únie by mohli mať podobné problémy. Takže tu chýba logika. Teraz niekoľko slov k Líbii a Južnému Stredomoriu. V prvom rade by som chcel zablahoželať e, niektorým členským štátom, že boli na čele obhajoby ľudských práv a demokracie v Líbii a e, chcem vyjadriť vďaku Francúzsku a Nikolasovi Sarkozymu za to, že zaujali vodcovskú pozíciu. Myslím si, že je čas presunúť sa od zahraničnej politiky, e, ktorá je postavená na záujmom, e, k politike postavenej na hodnotách. E, potrebujeme naozaj sa zamerať na našu zahraničnú politiku, aj susedskú politiku a podporiť tranzíciu v týchto krajinách tiež musíme posilniť e, našu spoločnú zahraničnú e, bezpečnostnú politiku, tak aby sme mali vyššie, e, vyššiu schopnosť reagovať. Ďakujem a teraz na tri minúty pán Huang Ngoc. Pán predseda, vážení kolegovia, zajtra 24. marca pôjde o symbolický deň prvom rade e, pôjde o e, zmenu Lisabonskej zmluvy, o tom sme práve hlasovali a má to umožniť vytvoriť európsky mechanizmus e, pre stabilitu, stály mechanizmus. A tento mechanizmus dáva EÚ príležitosť prichádzať so zárodkami eurodlhopisov, e, ktoré majú čeliť e, špekuláciám. A teda je e, polutovania hodné, že sme sa zastavili v polovici cesty, pretože trhy sa správajú neracionálne a mala to byť príležitosť umožniť centrál, Európskej centrálnej banke odkupovať dlh tak, ako je to možné v USA a Protihodnotou je implementácia paktu e, pre konkurencieschopnosť, teraz sa to nazýva pakt pre euro. E, to je ten druhý symbol zajtrajška. Tento pakt e, obhajujú tak rada, ako aj komisia, ale aj Európska centrálna banka. Vážení kolegovia, všetci poznáte Washingtonský konsenzus. Páčilo sa vám to dobre? 24. marca zajtra sa rodí Bruselský konsenzus a e, ide o brutálne e, uplatňovanie e, neoliberalistickej dogmy, liberalizácia verejných služieb, rozpočtová disciplína, minimálna regulácia finančných trhov. Vážení kolegovia, Rada, komisia a Európska centrálna banka majú problémy s pamäťou pretože pakt pre euro má byť nástrojom na inštitucionalizujú inštitucionalizáciu politik, kvôli ktorej prepukla kríza v Španielsku, v anglosaských krajinách, ako aj inde, rastúce zadlženie domácnosti, k čomu prispieva e, finančný sektor, e, ďalej oslabujú kúpyschopnosť a e, sú za tým aj tie slabé platy za posledných 20 rokov. Pakt pre euro e, žiaľ chce e, strvácniť e, e, túto situáciu to zadlženie možno e, vyplýva e, z krízy, ale je to aj dôsledok e, výrazného znižovania daní e, liberálov nie sú zbytočné výdavky v Európe, skôr naopak e, rozpočtová disciplína spolu s rastúcimi úrokovými sadzbami, tak ako to už plánuje Európska centrálna banka, to e, zahubí vnútorný dopad v EÚ a zahubí to aj oživenie, ale nezníži to deficity. Zajtra budeme na strane zamestnancov, ktorí budú demonstrovať proti tomuto bruselskému konsenzu. A to je ten tretí symbol zajtrajška. Ak e, chceme zjednotiť e, e, sily v Európe, tak elity musia byť na strane občanov a musia kritizovať takéto neúčinné a nepopulárne politiky. Ďakujem teraz na jednu minútu pani Jeten Meky. Pán predseda, vytvorenie e, stáleho krízového mechanizmu je dobrou prípravou na budúce krízy. Samozrejme, že každý dúfa, že k takejto kríze nedôjde, ale predsa len e, môže sa vyskytnúť. Žiaľ, e, tento stály mechanizmus je naplánovaný tak, že prebieha mimo inštitúcií EÚ a je spravovaný inými. Potrebovali by sme inštitúciu, ktorá by e, monitorovala dodržiavanie sankcie, by mali byť automatické a nie až po e, rokovaniach. A potom ešte e, krátke vyjadrenie k zahraničnej politike EÚ ohľadne situácie v Líbie. V Líbii. Situácia v Líbii a v medzinárodnom spoločenstve je nejasná. Je rozumné, že bola vytvorená bezletová zóna. Podielalo sa na jej vytvorení niekoľko štátov EÚ, ale teraz e, dochádza k útokom na pozemné jednotky a tam si skutočne treba položiť otázku, či e, to bolo tiež zmyslom bezletovej zóny. Domnievam sa, že sme už prekročili hranicu a sme vo vojne. Ďakujem teraz na jednu minútu, pán Epnik. Ďakujem, pán predseda. Pán Šulc povedal, že vojenská operácia bola veľmi rýchla. Ja si myslím, že to je naopak, že Západ čakal príliš dlho, že, eh, ne, že iz, mal izolovať Kadáfiho a eh, zničiť jeho eh, armádu. Ale čo vidíme teraz? Francúzsko a Británia prevzali vodcovskú pozíciu. I môžem zablahoželať Nemecko, Eh, je krajina tvrdej meny, ale eh, mekej sily. Turecko eh, sa stavia proti NATO a USA je skôr ako taký pozorovateľ. Obávam sa, že tak ako na Balkáne sa nám nepodarí vyriešiť túto patovú situáciu bez angažovanosti USA. U EÚ toho nie je schopná. Jediný politik, ktorý mohol niečo urobiť s Kadafim, bol eh, Reagan. Reagan mal pravdu. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pán Šultis. Pán predseda, vážené dámy a páni, presne pred rokom eh, vedenie Európskej únie a grécky ministerský predseda rozhodli, že Grécko Rusko e, bude akýmsi pokusným králikom, čo sa týka e, ekonomiky. Boli uvalené najprísnejšie opatrenia e, s tým, že ide o zníženie deficitu a zadlženia, ale teraz máme zadlženie 150-percentné 15-percentnú nezamestnanosť, z toho mladí ľudia sú nezamestnaní na 30 inflácia 4,4 pokles ekonomiky na minus 4 Takže tento grécky experiment úplne stroskotal. Pokusný králik je e, mŕtvý po sociálnej, ekonomickej, politickej stránke. A to isté chcú šéfovia vlád naplánovať pre ďalšie štáty. Čiže európska varianta gréckej skúsenosti. My sme proti takémuto paktu. Nechceme takéto niečo. Nechceme, aby dôchodcovia a nezamestnaní boli tí, na ktorých pleciach sa to všetko ponesie môžeme skutočne len e, zaželať e, všetkým veľa dobrého v Grécku a hovorím to vzhľadom na e, radu 24. a 25. Všetkým želám veľa odvahy do budúcnosti. Ďakujem. Teraz na dve minúty náš predseda, pán Petrin. Vážený pán predseda, milé kolegyne, milí kolegovia, americký politický e, vedec Samuel Huntington e, predpokladal e, stred civilizácií. Ak by sme boli takto konali, tak by sme boli sami našou politikou k nemu prispeli. My v našej inštitúcii sme sa stále snažili o spoluprácu s arabským svetom a teraz vidíme v arabskom svete, že sa ľudia snažia dopracovať k hodnotám, ktoré si aj my vážime. Demo- demokracia, sloboda, právny poriadok. Kto by bol ešte pred niekoľkými týždňami mohol očakávať, že Arabská liga e, nás, e, západnú a medzinárodné spoločenstvo požiada o e, zastavenie tyrana v Líbii. To je predsa obrovská zmena v arabskom svete a nesmieme teraz urobiť žiadnu chybu. Nemôžeme im stáť po boku len retoricky, ale musia po slovách nasledovať aj činy. Dnes dnes večer e, v mene nadácie Konrada Adenauera. Pocestujem do Tuniska, ako som bol pred pár týždňami v Kaire a budem sa odvolávať na prvého spolkového kancelára Spolkovej republiky Nemecko, Konrada Adenauera a poviem, že sme na strane slobody a teraz musíme arabským národom povedať, ak teda to sami chcete, tak vám my pomôžeme demokratickým poradenstvom, solidaritou, tak aby ste vedeli pripraviť voľby. Milé kolegyne a kolegovia, počúvame s hrôzou, že dnes v Jeruzaleme došlo k teroristickému útoku, že bolo zranených veľa ľudí. Toto musíme musíme eh, prísne odsúdiť, bez ohľadu na to, kto boli páchatelia. Musí byť mier medzi Izraelom, medzi Palestínou, teraz veje arabskými krajinami, vietor slobody a musí to byť šanca na nastolenie mieru medzi Izraelom a Palestínou, aby Izrael mohol žiť v bezpečných hraniciach, ale aby aj palestínsky ľud, ktorý tiež má svoju čest rovnako ako izraelský, mohol žiť v takýchto hraniciach. Takže toto je naša úloha pri týchto týchto veľkých zmenách v arabskom svete, aby sme prispeli svojim príspevkom a toto urobili spoločne. Ďakujem. A teraz na dve minúty pán Panceri. Ďakujem, pán predseda. Okrem opatrení, ktoré boli ohlásené, by ma zaujímalo, že či úloha európskej politiky je naozaj implementovať tieto opatrenia, že či teda EÚ má a chce byť takýmto hráčom na medzinárodnej scéne, ale na to potrebujeme čas. Bohužiaľ, isté udalosti nám nenechávajú ten čas, ktorý potrebujeme. Musíme reagovať rýchlo, ale tiež opatrne. A teraz mám isté pochybnosti, čo sa týka toho, čo sa deje v Stredomorí a v Líbii. Myslím si, že nerobíme dostatok. Myslím si, že ne nereagujeme dobre na tú výzvu. Myslím si, že sme potrebovali veľmi silnú iniciatívu. Musíme pochopiť to, čo sa deje a potrebujeme spoločnú koordinovanú akciu e, na úrovni EÚ smerom k Stredomoriu. Musí to byť jasné každému. Keď sa pozrieme na Líbiu, vidíme, že je tu veľký rozdiel medzi e, tým, ak by sme mali akciu spoločnú zo strany EÚ, ak je to iba akcia istých eh, dobrovoľníkov, teda jednotlivých eh, krajín. Myslím si, že toto musíme vyriešiť a rada ešte nezodpovedala na niektoré otázky a musí poskytnúť odpovede čo najskôr. Eh, chcel by som vedieť, že či naozaj sme si plne vedomí toho, čo máme robiť pri ak by nestačila implementácia rezolúcie 1973, ak či teda niektoré krajiny zájdu ďalej, než je tento mandát. A potom by som chcel vedieť, čo chce robiť rada akú politickú úlohu chce zohrať v tejto otázke, akú, eh, či to budeme iba nejako delegovať jednotlivým dobrovoľníkom, jednotlivým členským štátom, alebo chceme kľúčovú úlohu zohrať my. Eh, naši partnery, Africká únia a Arabská liga sú naozaj veľmi dôležité eh, ale je tu riziko, že tie naše akcie by sa mohli preniesť do niečoho negatívneho. Nepotrebujeme byrokratizáciu, ale potrebujeme veľmi rýchlo a flexibilne reagovať na túto situáciu. Ďakujem. A teraz pán Ol Schmidt. Ďakujem, pán predseda politika eura v mojej krajine kritici hovoria, že e, situácia v Írsku a v Grécku nám ukazuje, že e, to nefunguje. E, tí, ktorí to hovoria, však úplne pravdu nemajú. Euro je stabilné, nízku infláciu sme tu mali, boli vytvorené pracovné miesta, krízový mechanizmus bude fungovať ako to posledné východisko, keď sa krajina dostane do obrovských ekonomických problémov. E, jednu z príčin kríz, teda príčiny krízy tým zabrániť nemôžeme, avšak vieme prispieť k dobrému riešeniu ktoré bude mať e, dobré výsledky aj pre Švédsko. E, je mi ľúto, e, že v Švédsku zatiaľ ešte nie sme účastní Europaktu. Ak Eh, by Švédsko chcelo patriť do tohto eh, vnútorného, do tohto jadra EÚ, eh, e potom nemôžeme sedieť a nemôžeme byť pomimo spoločných priestorov. Aj my by sme mali povedať EÚ svoje áno. Ďakujem, Ole. Teraz na jednu minútu tiež pán Tousas. Komunistická strana v Grécku odsudzuje novú imperialistickú vojnu USA, Francúzska, Spojeného kráľovstva a NATO eh, proti Líbii. Eh, hovorí sa o tzv. humanitárnej pomoci, ale ide v skutočnosti o plyna ropu a o eh, zdroje v Severnej Afrike, nielen v Líbii. To, čo sa deje v tejto oblasti, zvyšuje hrozby v našich krajinách, nový pakt pre euro. Myslím, že by mal e, znížiť e, chudobu, nezamestnanosť a e, posilniť plutokraciu. Tak je to v slobodnom svete. Paradigma je nasledovná kto uh, skrachuje národ alebo plutokracia. Ako zabezpečiť, aby e, občania neboli odsúdení na väčšinu chudobu. My ich e, vyzývame k povstaťu, povstaniu, k boju za ich práva. Všetko treba spraviť v záujme občanstva. Ďakujem teraz na dve minúty, pán Rangel. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem poukázať na e, význam, ktorý my pripisujeme k tomuto e, riešeniu ako portugalskí členovia EPP HDP a vďačíme za to e, pánovi Brokovi a Galtierovi, ktorí e, vypracovali stanovisko. No a blížime sa už k európskemu riešeniu a e, vzdialujeme sa od toho medzivládneho. A ešte jednu vec chcem povedať kolegom. V Portugalsku zažívame politickú krízu a e, PSD sa pripravuje vládnuť e, v Portugalsku v súlade s e, kritériami platnými pre eurozónu. Ide teda o to rešpektovať e, ciele a dokonca spraviť viac teda spraviť to, čo počas 13 rokov nespravila socialistická vláda v Portugalsku. Zlyhala v roku 2009 som sa zúčastnil na e, volebnej kampani PSD. My sme oznámili to, čo sa deje teraz, takže ja chcem povedať, že EU dávame všetky záruky, hlavne e, partnerom z eurozóny. Budeme rešpektovať všetky kritéria náročné a ktoré si vyžadujú aj obete e, zo strany Portugalčanov ale e, budeme mať konečne zodpovednú vládu, e, pretože tá predchádzajúca musela e, predložiť štyri programy stabilizácie a snaží sa nájsť nové riešenia, ale nie je to dôveryhodné v očiach trhu. Treba myslieť na záujmy Portugalčanov a Európy. Paulo, boli tu dvaja kolegovia, ktorí ukázali modrú kartu, ktorí sa chcú vyjadriť, takže poprvé pani Edi Estrela dávame 30 sekúnd. Pán predseda, ja som sa len chcela spýtať Paula, či si nemyslí, že je detinské, že by teda Portugalsko malo platiť veľmi vysokú obeť za túto politickú krízu, keď teda hovorí, že ďalšia vláda príde s rovnakými úspornými opatreniami a keď sa za, že sa teda zaviaže dosiahnuť tie isté ciele. Vlastne o toto sa snaží aj táto vláda. Ja, mm, nie je to len žiadostivosť eh, pomoci, čo ho vedie k tomuto eh, vyjadreniu? Ja rád e, odpoviem na túto otázku, ale nemyslím si, že by sme mali debatovať len o portugalskej politike tu na pôde parlamentu a samozrejme pani Estrela chce o tejto veci diskutovať. Um, v budúcich voľbách, ona môže byť kandidátkou a keď bude potom v opozícii, tak môže diskutovať o politikách, ktoré chce pre Portugalsko, ale bohužiaľ nemôžeme akceptovať e, túto vládu, pretože už štyrikrát zlyhala za posledné obdobie, nie je vierohodná e, v očiach trhu a e, neposkytuje žiadnu, žiaden východ z tejto krízy. ja e, sa nemôžem pýtať na portugalskú politiku a portugalský parlament, ale môžem sa opýtať e, teda nemôžem sa opýtať tú otázku parlamentu, ale môžem sa opýtať vás, celá, e, prečo nepodporujete toto riešenie teraz, pán Ranžel, vyzerá to tak, že mali ste technické problémy. Myslím, že nemohol eh, si počuť preklad. Eh, sociálno-demokratická strana podporila veľmi zodpovedne zodpovednejšie než v iných krajinách všetky úsporné opatrenia, ale vláda zlyhala. Nie sú tu žiadne ďalšie výhovorky, neprinesli žiadne výsledky po dvoch rokoch, ktorí sú v takej situácii, aké sú. Zdá sa, že nemáme žiadne iné možnosti. Musíme podporiť riešenie a riešením sú nové, vla- nové voľby, nová vláda a nová vierohodnosť pre portugalskú eurozónu. Ďakujem a teraz na 1,5 minúty pán Busutil. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred dvoma týždňami tento parlament prijal uznesenie veľmi odvážne eh, z politického hľadiska a my sme eh, žiadali vytvorenie bezletovej zóny nad Líbiou. Iba pred týždňom eh, sme sa zišli v tej istej zasadačke a to uznesenie ešte neprijalo OSN a dokonca bol e, taký pocit e, zúfalstva, pretože my sme e, predpokladali úplnú stratu Bengazi v Libii, ale teraz vieme, že uznesenie bolo prijaté a máme aj tú bezletovú zónu dva týždne po E, to uznesenie je veľmi dôležité, pán predseda, v mojich očiach a naďalej by sa malo uplatňovať. Ide o to, aby sme my e, pomáhali e, Líbičanom, aby sme ich ochráňovali pred masakrou, aby sme im pomáhali na ich ceste k demokracii. Naďalej musíme poskytovať humanitárnu pomoc a všeobecne pomoc tým utečencom, ktorí prchajú do Egypta a Tuniska. Ešte musíme spraviť jednu vec, my sa musíme pripraviť, pretože um, možno budeme uh, čeliť veľkému prílevu uh, pristahovalcov. A nie je to zodpovednosť iba uh, stredomorských členských krajín, ale všetkých krajín EÚ. Ďakujem, pán Busutil. Teraz na 1,5 minúty, pán Tunekelam. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Dnes eh, miestnosť EPP bola dnes po, oficiálne pomenovaná po jednom z otcov zakladateľov EU Alcidem de Gasperim. Eh, kľúčom k vyriešeniu krízy je nadnárodný prístup, berúc do úvahy spoločné európske záujmy. On bol štátnik, jeden z tých štátnikov, ktorý sa narodil v 20. storočí a ktorý e, bol vizionárom e, budúcnosti EÚ pre 21. E, storočie. On nebol iba politikom, ktorý sa sústredí na ďalšie voľby, ale štátnikom, ktorý sa sústredí na ďalšiu a budúcu generáciu pokiaľ ide o Európsku radu, ja vítam nové znenie e, Európskeho e, mechanizmu stability a Európskeho balíka stability. Dúfame, že nám to poskytne vierohodnosť a pritiahne nových členov. Je dôležité, aby e, každá vláda sa zaviazala zvýšiť konkurencieschopnosť a po tretie, pokiaľ ide o jednotný trh, som trochu znepokojený, že ambiciozne ciele boli obmedzované a že možno nakoniec nebudú ani relevantné. A preto pri príprave nových krokov musíme prejaviť odhodlanie presadzovať štyri slobody, na ktorých sa zaklada EÚ, vrátane vnútorného trhu a uplatňovanie smernice o poskytovaní služieb. Ďakujem a teraz na pol minúty pán Van de Kamp. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som rád vyjadril eh, svoju účasť japonskému ľudu. Viem, že o tejto téme sa bude o chvíľu ešte diskutovať. Dúfam, že Rada v nadchádzajúcich dňoch eh, splní eh, všetky požiadavky a prozby z Japonska, keď budú požadovať špecializovanú pomoc. Je to vysoko rozvinutý e, štát, e, kde sa táto katastrofa udiala a potrebuje našu pomoc. E, ďalšia krízová oblasť, Líbia. Dnes predpoludním sme už hovorili veľa o Líbii nič to však nemení na tom, že Európska únia ako taká v Líbii zastúpená nie je nedarí sa zvládať krízu v mestách, nedarí sa zastaviť aktivity pozemných jednotiek Gaddafiho. Ďakujem francúzskému prezidentovi, pretože reagoval v poslednom momente, postaral sa o to, aby Európska únia spolu s NATO predsa len ešte niečo zachránila. Ale to utrpenie ľudí tam zostáva a my by sme mali byť eh, veľmi skromní po kríze Európa e, e, bude lepšia ako počas krízy. Neviem. Čo sa týka Európaktu, sú to dôležité kroky. Pán Barozo e, to označil ako pilier, ale podľa mňa ešte nie je dobre zakotvený a v nadchádzajúcich mesiacoch musíme pracovať ďalej, lebo zajtra riešenie mať nebudeme. Ďakujem na 1,5 minúty, pán Šonkeli. ja by som chcela, aby pán Barozo sa tiež sústredil na ekonomickú situáciu, predovšetkým, eh, keďže moja krajina je príjemcom pomoci, eh, ale máme novú vládu, nový parlament a prvý prejav nášho prezidenta eh, v ňom povedal, že chce, aby Európska únia zohrávala kľúčovú úlohu, aby nám ukázala cestu, ale potrebujeme dve kľúčové veci Poprvé musíme uznať, že tá úloha, pred nám, ktorá pred nami stojí, je veľmi veľká. Musíme znížiť náš verejný dlh na 1 až 2 a potrebujeme záruky pre naše banky, tak aby mohli dobre fungovať. Nesmieme eh, spodľahnúť tlakom pre podnikovú daň a predovšetkým zo strán ľudí ako pán Sarkozy, ktorý e, prijíma napríklad 2% vo Francúzsku a u nás e, sme na tom lepšie, takže vyzerá to tak, že vidí e, Brno v našom, teda smietku v našom oku, ale nie Brno vo svojom. musíme zvážiť že či skonsolidujeme náš dlh tak ako v Nemecku v roku 2009 a tiež musíme zvážiť nezávislý fiškálny európsky úrad. To je veľmi dôležité, pretože si nemyslím, že takáto nezávislá agentúra existuje. Takže by som chcel poprosiť pána Baroza teraz, keď má narodeniny, aby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 Často hovoríme hm, o dianí v Líbii, často hovoríme o dianí v ostatných afrických štátoch. Vieme, čo to znamená chrániť obyvateľstvo. E, Libíci e, boli ponechaní sami na seba. Každopádne je potrebné e, hovoriť aj o, o predpokladoch pre fungovanie Európskej únie musíme mať e, dobrú spoločnú zahraničnú politiku a e, dobrú obrannú politiku. E, ukázali sa teraz rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a ich postojmi a ukázalo to, aký vzdialení sme ešte od spoločnej politiky v súlade s Lisabonskou zmluvou. Je to výzva pre celé medzinárodné spoločenstvo. Máme tu rôzne systémy v jednotlivých členských štátoch štátoch, rôzny systém z NATO, chceme viesť dialog s Arabskou ligou, e, s e, Africkou úniou. Je veľmi dôležité, čo povedal pán e, Petering. To, čo sa teraz deje v Severnej Afrike, to, čo sa deje v Líbii, v Egypte. To môže mať eh, veľmi dôležité dopady na budúci mierový proces. To musíme mať stále na zreteli, na to musíme dbať. Musíme tiež myslieť aj na budúcnosť týchto štátov, na podporu občianských práv, na podporu demokracie. Nesmieme vystupovať len ako sudcovia a musíme mať na zreteli aj ostatné štáty eh, v okolí Európy, kde sa takéto situácie vyskytujú. Ďakujem. Na jednu a pol minúty, pán Galer. Ďakujem, pán predseda vo svojom eh, pozývacom liste Európskej rade pán Van Rompuy eh, píše, že pracovný obed začne inventúrou situácie v eh, Líbii a v ostatných štátoch. Dúfam, že nikomu pritom nezabehne. Dúfam, že vyšleme spoločné posolstva, jasné posolstva, posolstva Gaddafimu, Líbii, ale aj našim obyvateľom, ktorí sú neistý. Je potrebné vypracovať čierne zoznamy pre určitých e, ľudí a zmraziť účty e, nadnárodných e, ropných spoločností. Ja by som si však bol želal, aby EU si spomenula na vlastné uznesenia, pokiaľ ide o kapacity a schopnosti a keby aj ona sama sa snažila o presadenie embarga vlastnými silami. Je to predsa naše, naš, sú to predsa naši susedia a e, ušetrili by sme sa aj od stresu e, v NATO s e, Turkami Dúfam, že plánovanie humanitárnych misií v EÚ sa nesústredí len na prijímanie vojnových utečencov e, z e, Tuniska a Líbie, ale dúfam, že budeme s humanitárnou pomocou prítomní v tých častiach Líbie, ktoré sú už oslobodené od Gaddafiho. Myslím si, že to je potrebné, aby sme aj ľuďom v Tripolise e, povedali, aké sú naše zámery. A gréckým komunistom hovorím, áno, počuli sme v e, Moskve umrel práve asi Stalin, ale tieto direktívy nové nedošli ešte ku vám. A teraz posledným rečníkom na 1,5 minúty pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. E, myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že e, konečný cieľ zásahu v Líbii je úplné e, zastavenie násilia a e, nepriateľných e, prešlapov Kadafiho režimu proti povstalcom. Uznesenie 1973 OSN zaručuje to, že my môžeme vytvoriť bezletovú zónu a tým ochrániť e, civilistov. Ešte chcem pripomenúť, že pred prijatím tejto, tohto uznesenia Európsky parlament e, patril k prvým medzinárodným inštitúciám, ktoré e, žiadali vytvorenie takéto bezletovej zóny a to sa udialo v Štrasburgu na plenárnom zasadnutí minulý mesiac. Myslím, že sú tu dva dôležité prvky, ktoré zaručia úspech v Líbii Myslím, že e, e, heslom musí byť koordinácia a jasnosť. Koordinácia hlavne na úrovni EÚ a e, súlad s Lisabonskou zmluvou v humanitárnej oblasti. Potrebujeme koordináciu s NATO a myslím, že naše činnosti by mali doplňať činnosti NATO. Potrebujeme koordináciu aj s Arabskou ligou, pretože <clears throat> musíme podporiť e, sily e, v danej oblasti a zaručiť náš úspech. Čo sa týka nášho odhodlania zastaviť násilie páchané na civilistoch, čo sa týka e, nášho posolstva, ktoré musí byť jasné, to všetko môže prispieť k nášmu úspechu. Ďakujem, pán Predá. Skončili sme kolo vystúpení a teraz začneme našu IP improvizovanú rozpravu, tzv. catch the eye. Máme 9 ročníkov, odovzdáme slovo všetkým, aj keď teda je to trošku viac, než dovoluje rokovací poriadok, ale uh, preruším vás teda presne po jednej minúte. Pani Galpert je prvou rečníčkou. Eh, ďakujem. Pani ministerka, eh, pán komisár, podľa nedávnych ekonomických ukazovateľov Európa sa dostáva z krízy. Je to proces, ktorý eh, na nadchádzajúcom samite sa môže potvrdiť. Videli sme, že európska solidarita dosiahla novú úroveň. Náš balík opatrení obsahuje dôležité isté eh, makroekonomické opatrenia eh, a maďarské predsedníctvo je pripravené zaslať správu o eh, týchto otázkach. Musíme byť pripravení na to, čo môže prísť po tomto prvom poloroku. Maďarské predsedníctvo zohralo veľmi dôležitú úlohu v našom konaní minulý týždeň. Prijali sa všeobecné usmernenia a to znamená, že vstupujeme do e, éry novej spolupráce. Ďakujem, pán Tovaždy. Ďakujem pekne, pán predseda. Maďarské predsedníctvo a jeho aktivity z minulého týždňa sú naozaj úspechom, ale je to aj úspech e, Európy, pretože ak sa pozrieme na dostupné informácie, čo môžeme teda očakávať od Európskej rady? Môžeme očakávať konečnú dohodu ohľadom e, ekonomickej politiky v Európe a našej spolupráce. To môže podporiť rozvoj Európy, ktorá vstúpi do novej fázy. V tomto, v tomto rámci máme e, zodpovednosť my, ktorí sme v parlamente. Bolo by dobré, ak by sme e, 6 eh, právnych opatrení prijali v prvom čítaní. Eh, chcela by som sa poďakovať pánovi Brokovi a Galtierimu za dnešnú správu a za dokázanie eh, flexibility. Teraz odovzdávam slovo ďalšiemu rečníkovi. Ja e, podporujem snahu írskej vlády znížiť úrokovú sadzbu. E, v programe EU-MMF e. Európska komisia ukázala odhodlanie podporiť toto zredukovanie úrokovej sádzby a ja dúfam, že 27 členských štátov dospeje k dohode v tejto otázke a že podporí Írsko tak, aby sme zaručili, že náš dlh bude udržateľný. Je dôležité, aby e, e, toto, táto cena tohto mechanizmu stability bola dostupná. My sa budeme samozrejme snažiť o redukciu úrokovej sadzby a v otázkach, ako napríklad e, podnikový daňový základ, vy, bohužiaľ, rečník bol prerušený. Teraz má slovo pán Bronc. E, ďakujeme. Európska rada príjme rozhodnutie ohľadom Európskeho mechanizmu stability, e, ktorý by mal pomôcť zostať krajinám, e, zostať v eurozóne. Samozrejme to zlyha nie kvôli peniazom, ale kvôli tomu, že problém je endemický. Je to mechanizmus, ktorý chce vyhnať vodu hore kopcom e, súčasná situácia, v súčasnej situácii by sme mali byť realistickí a mali by sme reagovať na E, dopyt, ktorý je viditeľný aj neviditeľný. Rovnaké kapitálové hodnoty alebo hodnoty e, mien nemôžu reálne zodpovedať situácii vo 27 krajinách. Potrebujeme mechanizmus e, záchrany pre tieto krajiny. Dokonca aj tie krajiny, ktoré sú úspešné, by boli úspešnejšie mimo eurozóny so svojimi vlastnými menami. Ďakujem teraz pani Andrikiene, ale bohužiaľ nevidím e, ju tu v sále, takže dozdávam slovo pánovi Luhanovi. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, myslím, že je zásadné, aby e, počas e, zajtrajšej a pozajtrajšej rady bol prijatý e, dôveryhodný legislatívny balík v oblasti hospodárskej správy. E, politika súdržnosti, ako aj spoločná polnospodárska politika sú dva piliere e, nového rozpočtu po roku 2013. Je zásadné, aby politika súdržnosti zachovala Eh, si zachovala svoj podiel v rozpočte aj po 2013, aby naozaj EU mohla dosahovať svoje ambiciozne ciele a aby eh, mohla teda eh, podporovať aj dosahovanie cieľov stratégie EU 2020. Politika súdržnosti musí však vyvolávať aj dostatočné investície prostredníctvom jednotlivých programov a fondov. Treba sa zamerať na kľúčové ciele a treba zjednodušiť implementáciu. Teraz pán Balčitis. šiandieną pritarėme lisabonos sutarties pakeitimui dnes sme hovorili o, o zmene lisabonskej zmluvy a podporili sme ju bude e, zabezpečené vytvorenie mechanizmu stability Áno, uvedomujeme si, že sme v komplikovanej ekonomickej situácii a preto je potrebné prijať príslušné opatrenia na koordináciu ekonomiky. Tento mechanizmus sa vzťahuje len na eurozónu. To znamená, že krajiny mimo eurozóny zostanú pomimo. To znamená, že upustíme od metódy spoločnej koordinácie. EÚ by mala byť solidárnejšia a podporiť aj krajiny, ktoré ktoré nie sú v eurozóne, aby mohli čo možno najskôr prispieť do tohto klubu a podieľať sa na príjmaní rozhodnutí, aby táto e, nerovnováha e, bola vyrovnaná. Pani Monika Flašiková-Beňová

namiesto nedemokratickej a reštriktívnej politiky pán komisár by som sa chcela vysloviť za snahy ktoré sa budú opierať zamietnutie e, portugalskom tohto balíka e, poznamenalo celé e, voľby v Portugalsku. Trhy sa pozerajú na to, či EÚ vie prijať opatrenia. Riešenia sú potrebné. Ide o e, historickú príležitosť. Hm, musíme sa presunúť od koordinácie k riadnej správe. Žiaľ, e, prezident Sarkozy a kancelárka Merkelová e, nesprávne nazvali celý projekt. Takže skončili sme túto spontánnu rozpravu. Dozdávam slovo komisárovi pánovi Rénovi, aby reagoval na vystúpenia v mene komisie. You, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za veľmi zodpovednú rozpravu o nadchádzajúcej Európskej rade a v mene komisie chcem e, okomentovať viaceré e, vystúpenia, ktoré sa týkajú Líbie a Japonska a až potom budem hovoriť o hospodárskych otázkach. Ako viete, Európska komisia nemá právomoc e, v oblasti bezpečnosti a obrany, ale koordinujeme európsku reakciu vo vzťahu s, so zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v Líbii. Bezletová zóna mm, a vojenské kroky e, sa riadia uznesením OSN 1973 a vznikli nové okolnosti, ktoré musia byť zohľadnené pri e, poskytovaní humanitárnej pomoci e, bezpečne a účinne pre tých, ktorí to potrebujú či už na hranici alebo vnútri Libie. E, e, prináša to novú nádej a môžu byť ušetrené životy civilistov. Ehm, udalosti v Japonsku možno nemajú priamy dopad na zdravie európskych občanov, ale napriek tomu je dôležité e, pozrieť sa na e, európske politiky pre jadrovú bezpečnosť a e, treba naďalej monitorovať situáciu na mieste. Komisia chce využiť všetky nástroje, ktoré slúžia na hodnotenie dopadu uh, aj na hodnotenie jadrovej bezpečnosti. Japonsko podľa mňa e, e, nás učí tomu, že e, riziká sa naozaj môžu stať realitou to, čo sa doteraz dalo byť nemožné, musí odteraz byť súčasťou nášho plánovania. Musíme mať európsky mm, postoj k hodnoteniu bezpečnosti jadrových elektrární. Ja myslím, že to môže len zvýšiť našu účinnosť. Eh, hodnotenie situácie v Japonsku musí eh, pokrývať eh, najdôležitejšie otázky, ako napríklad opatrenia počas zemetrasení, ako aj náhradné systémy na vyrábanie elektriny, ktorá poháňa chladiace systémy Zajtrajšia rada bude odzrkadlovať e, vážnosť súčasnej situácie. Ja e, dúfam, e, že si to potom pozorne vypočujú všetky členské krajiny. V EÚ určite budeme úplne inde po tomto samite E, kríza spôsobila, že musíme v Európe postupovať novátorsky a musíme e, reagovať na súčasnú situáciu. Ako povedal pán Barosov v úvode, budeme reagovať e, komplexne a strategicky a budeme vychádzať z hodnot a inštitúcií EÚ je to presne táto výzva, pred ktorou dnes e, stojíme, ktorá viedla k vytvoreniu EÚ. Ide o to ustať e, búrky a spoločne sa e, dostať z kríz silnejší. Výsledkom zdlhavých rozhovorov, je trvali viacero mesiacov, sú už e, všetky prvky komplexnej hospodárskej odpovede a e, lídry e, to zajtra musia schváliť a musia sa k tomu zaviazať. Členské krajiny a hlavne členské krajiny eurozóny všetky konsolidujú svoje rozpočty a realizujú prierezové štrukturálne reformy je to e, prvý e, milník e, na ceste pokroku. Rada a parlament dosahujú výsledky. Bol vypracovaný legislatívny balík, o, teda bude vypracovaný hospodársky balík o hospodárskej správe do leta. Je to totiž to ďalší základný kameň našej e, komplexnej spoločnej odpovede. A ešte je tu európsky e, permanentný mechanizmus e, stability. To by mohlo fungovať od júna 2013. Prostriedky by sa dali čerpať až do výšky 500 miliard eur chceme mať aj dostatočné mechanizmy, ktoré e, by rozptýlili akékoľvek pochybnosti, že sme e, schopní e, konať v tých najstresovejších situáciách. Úloha komisie v kontexte ISM bude kľúčová. Samozrejme, bude to zapájať aj Európsky parlament. A tomu sa zavezujeme navrhneme aj nariadenie, ktoré bude vychádzať z článku 136 zmluvy a budú upresnené e, kroky e, v politickej oblasti a pôjde o to zaručiť aj konzistentnosť e, s európskym rámcom. No a v neposlednom rade náprava situácie v bankovníctve sa musí uzavrieť na to, aby sme zabezpečili E, zabezpečenie dostatočnej miery úverov e, pre potreby v hospodárstve a taktiež, aby e, naše domácnosti boli schopné. V najbližších mesiacoch sa budeme venovať uzavretiu tejto iniciatívy a na základe výsledkov budeme potom prijímať rozhodnutie na reštrukturalizáciu a rekapitalizáciu bankového sektora v Európskej únii. Ešte pred zverejnením výsledkov všetky členské štáty, naozaj všetky členské štáty budú musieť prezentovať a schváliť svoje stratégie, ak bude nevyhnutné prijať reštrukturalizačné a rekapitalizačné e, programy pre e, konkrétne inštitúcie, ktorých sa to bude týkať. Je nevyhnutné uvedomiť si, že tieto e, problémy musíme riešiť paralelne a finančná náprava sa musí urýchliť e, a taktiež je potrebné urýchlenie reštrukturalizovať banky a ak to bude nevyhnutné, taktiež rekapitalizovať a to čo najskôr. Toto je základný predpoklad pre opätovné nastolenie a posilnenie dôvery v európske hospodárstvo. A taktiež e, je to nevyhnutné na zlepšenie životoschopnosti bank a na to, aby sa nám podarilo zaistiť hospodársky rast tým, že bude k dispozícii dostatok pôžičiek. Vážený, vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, e, na záver môžem povedať toľko, že len čo rada e, potvrdí, že je ochotná podporiť všetky tieto prvky nášho spoločného programu, našej stratégie na prekonanie krízy. Európska únia bude na najlepšej ceste, aby zmenila smerovanie ekonomiky práve v tomto roku, v roku 2011. To však neznamená, že všetko je v poriadku. Um, a vôbec to neznamená, že môžeme poľaviť v našom úsilí, ale znamená to, že sme pripravení, sme ochotní čeliť aj tej súčasnej e, kríze, aj budúcim problémom a budeme e, schopní zabrániť podobným problémom v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz má slovo za radu pán minister Ďuri. Nech sa páči, pani ministerka. Eh, ďakujem pekne. Ja by som teda hovorila vo svojom materinskom jazyku, ak dovolíte. Eh, vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, ďakujem eh, za túto rozpravu som vďačná všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. Väčšina z nich uznala, že je nevyhnutné podporiť týchto šesť prvkov na to, aby sme bojovali proti kríze a aby sme e, poskytli spoločnú reakciu na krízu. Dúfam, že šéfovia štátov a vlád to vo štvrtok schvália. Budeme tak schopní e, riešiť krízu a položiť základy preventívnych opatrení v prípade budúcich podobných kríz. E, taktiež súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že nie Európska únia sa ocitla v kríze, ale niektoré členské štáty sa dostali do špirály zadlženia a to e, musíme riešiť. Toto je hlavným cieľom úsira vo všetkých členských štátoch. Všetci sme sa spoločne členmi Európskej únie, máme menovú politiku, máme spoločnú menu. Teda menová kríza niektorých členských štátov sa presúva čiastočne do všetkých, preto musíme spoločne reagovať na tieto problémy. Ehm, musíme ehm, vhodne riadiť túto rozpravu a tieto diskusie. Maďarské predsedníctvo začalo oficiálne rokovať o týchto šiestich návrhoch legislatívy, e, ktoré sa týkajú hospodárskej správy. Chceme tiež vhodne rozlišovať medzi ehm, dobrými a zlými úvermi. E, táto diskusia je skutočne veľmi zaujímavá. E, celkom ste pán komisár potvrdí, že aj rada o tom rokovala, aj komisia. Rada je dosť skeptická k tzv. dobrým dlhom, pretože z pravidla aj takéto dobré dlhy sa môžu stať e, negatívnym javom postupom času. Myslím teda, že by sme sa mali venovať týmto témam a ak chceme naozaj riešiť krízu, musíme podporovať skutočné hospodárstvo, musíme podporovať rast aj inými spôsobmi, ako využívaním dlhu. Nemali by sme zadlžovať budúce generácie, potrebujeme investície už teraz. Preto sa domnievam, že tak ako povedal pán Barroso, myslím, že máme v rukách správne nástroje, tak aby sme um, zlepšovali fungovanie jednotného trhu, aby sme ostraňovali e, prekážky a tiež e, naplňali stratégie EU 2020. Niekoľko slov teraz k portugalskej a írskej situácii. Vieme, že sa tomu bude venovať e, rada na, na svojej najbližšej schôdzi. Môžem povedať, že 11. marca na samite šéfovia štátov a vlád ocenili portugalský balíček, ktorý tam bol prezentovaný a taktiež tam bol prezident Centrálnej banky a aj to bolo pozitívnym signálom pre trhy. Ale je potrebné poznamenať, že každý plán je hodný len toho, čo sa naozaj aplikuje v praxi. Mali by sa prijímať politické rozhodnutia a konkrétne kroky do praxe za každým takýmto plánom. Pokiaľ ide o Írsko, Myslím, že nová vláda spolupracovala. Dúfam, že sa nám podarí eh, nájsť nejaké vhodné riešenie tak, aby eh, sme podporili aj túto novú írsku vládu eh, v jej opatreniach. Metóda spoločenstva, o nej sa často diskutuje, zaznela táto téma aj tu v rozprave. Myslím si, že od 4. februára sa nám podarilo už e, urobiť e, mnoho významných krokov. 4. februára mnoho členských štátov, mnoho, mnoho poslancov Európskeho parlamentu sa obávalo, čo sa stane, ak sa mnoho dôležitých rozhodnutí presunie z Európskej únie e, mimo jej územia. Myslím si, že odvtedy sa situácia výrazne zlepšila a maďarské predsedníctvo malo za úlohu presvedčiť a nájsť konsenzus eh, medzi zúčastnenými eh, eh, stranami spomedzi tých, ktorí boli za metódu spoločenstva a tých, ktorí boli proti. Predseda vlády Maďarska už 4. februára uviedol, že v záveroch rady by sa malo spomenúť, že musíme konať v súlade so zmluvou. Aj pokiaľ ide o pakt konkurenceschopnosti môžem povedať, že sme sa vrátili opäť k metóde spoločenstva a komisia, ktorá je naozajstným orgánom spoločenstva, dostala v tomto smere úlohy a taktiež parlament dostal konkrétne záruky, že bude mať prístup k informáciám. Teda myslím si, že sme na správnej ceste v riešení tohto problému. Europakt je tiež e, otvoreným nástrojom. E, tie členské štáty, ktoré chcú, vrátane Maďarska, sa môžu pridať k tomuto Europaktu, aj keď nemajú e, spoločnú menu euro. Rada by som ešte zopakovala výzvu, že mali by sme k týmto veciam pristupovať čo najkonštruktívnejšie k týmto, týmto šiestim návrhom, legislatívnym návrhom, ktoré sa týkajú hospodárskej správy. E, legislatívne správy, ktoré predložili poslanci parlamentu, ktoré boli predložené v januári, sú zohľadnené e, v záveroch rady. Ďalej k Líbii a k oblasti Stredomoria. Nuž e, tu sú najväčšou krízou vojna, nestabilita v tomto regióne, ale je to hrozba aj pre Európu, tak ako povedal pán Mauro. Ja s ním v tomto plne súhlasím. Ale máme aj príležitosť e, urobiť e, z toho pozitívum, tak aby sme zabránili tragédiám v tomto regióne Stredomoria. Ja som za to, aby sa hovorilo otvorene a úprimne. Myslím, že parlament e, reagoval rýchlejšie a taktiež by mal rýchlejšie rozhodnutia v tomto smere ako rada. Iba na poslednú chvíľu sa nám podarilo prijať konkrétne kroky, čo sa týka zásahu v Bengazi a to umožnilo skutočne zachrániť mnoho ľudských životov. Do akej miery sme jednotní a do akej miery spoločná bezpečnostná obranná politika Európskej únie je skutočne efektívna. Musíme uznať, že nie sme 100% jednotní ale mnoho metód bolo schválených a to bolo základné v hľadaní vhodných riešení 11. marca na fedajšom samite e, šéfovia štátov a vlád vyhlásili, že Kadáfi musí odstúpiť a rozhodlo sa, že sa nadviažú kontakty e, s Libyskou radou a že sa bude poskytovať humanitárna pomoc tejto krajine. Okrem toho sme sa dohodli, že budeme musieť opätovne nadviazať naše kontakty v oblasti južného susedstva a je potrebné taktiež nadviazať demokratický dialog. Vtedy sa schválilo taktiež navýšenie finančnej pomoci za splnenie istých podmienok a taktiež sa schválilo prehlbenie hospodárskych vzťahov a zavedenie istých sociálnych zmien v tejto oblasti v súlade s, e, s troma um, mutami M e, prístup k trhu, ďalej mobilita a hospodárstvo. Ministri e, zahraničných vecí potvrdili tieto kroky a potom Bezpečnostná rada prijala rozhodnutie 1973 toto oceňujeme a taktiež e, bolo prijaté rozhodnutie na Parížskom samite. E, teraz je potrebné začať implementáciu tohto rozhodnutia. Veľmi rýchlo z pravidla e, zavádzame sankcie. Taktiež sme zopakovali našu ochotu pomáhať civilnému obyvateľstvu v Líbii. Spoločná e, bezpečnostná politika možno nie je ideálna, možno nie je perfektná, ale urobili sa naozaj dôležité rozhodnutia, aj keď na poslednú chvíľu. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka. Ja uzatváram rozpravu k tomuto bodu a podľa programu teraz budeme mať bod vyhlásenie Rady a komisie o situácii v Japonsku v súvislosti s jadrovou nehodou v jadrovej elektrárni Fukushima.